Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this... Dobré ráno, kolegovia. Budeme pokračovať a začneme bodom 14. Služebná cesta do Otavy a Toronta od 20. 24. februára 2017. Toto bola veľmi dobré zorganizovaná návšteva oblasti, ktorej tento výbor pripisuje veľmi veľký význam sú tu veľmi dobré príklady migračnej politiky, presídlovania, vízovej reciprocity a mnohí z nás vedia, že Kanada má veľmi dobrú históriu v otázkach Čečencov a migrácie. No a táto delegácia sa chcela pozrieť na detaily týchto modelov, aby sme vedeli, čo sa z toho môžeme poučiť my sami. No a musím povedať, že delegácia tam vycestoval pod vedením pána Diaza de Meru. Ja mu za to ďakujem. A opätovne chcem povedať, že je to dobrá príležitosť poďakovať našim kolegom a zamestnancom, ktorí opätovne s ďalšími výbormi organizujú viacero delegácií. Takže v tomto prípade by som opätovne rád poďakoval nášmu personálu za ich prácu. V tomto prípade to bola Angela, ale Mám skutočne veľmi veľa delegácií, takže opätovne ďakujem a dáva mi to príležitosť tu poďakovať. Takže Augustín, plus, prosím, môžete nám povedať niečo, zhrnúť túto delegáciu. Nech sa páči, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. toto je dobrý príklad. No a skutočne cesta sa uskutočnila od 20. 24. februára. Boli sme v Otave a v Toronte. A členovia boli pán predseda Moraes, Weidenholzer, Makovej, López Aguilar, Tomáš Zdechovský, a aj to bola Sartu, no, no a Angela Baran bola s nami, ktorá nám poskytla svoje odborné rady a opätovne preukázala svoju profesionalitu. Ako ste povedali, pán predseda, tak ehm, z našej úlohy by tom bola revízové politické opatrenia Azi- eh, Kanady, azylová politika, hlavne otázky, ktoré súvisia s reciprocitou v jednotlivých vízových otázkach, o tom budeme ešte hovoriť. A potom ešte presídlovanie. Tam môžeme poukázať na dobrý systém, ktorý majú Francúzi. A to vedlo k tomu, že ich humanitárne opatrenia sú veľmi úspešné. Hovoríme napríklad o podpore pre sírskych utečencov. Tieto podporné programy nesli tiež veľkú dynamiku, súkromné partnerstva a súkromná zodpovednosť. A to všetko pod záštitou Act to je základná organizácia, ktorá je Čína v tejto oblasti. Kanada má, e, má bohatú históriu od druhej svetovej vojny. Kanada na UNHCR sú veľmi dobré výsledky, 10% utečencov v Kanade dobre okamžite integrovaných. No a s ohľadom na integráciu bolo možné a majúci centra rôzne zariadenia na uľahčenie integrácie tam fungujú a tento program usídlenia to je pre premiestovanie a presídlenie, to je jedno. To je veľmi dôležité pre nových migrantov. Okrem vládnej podpory sme na regionálnej miestnej úrovni videli, ako spoločnosť tu aktívna. Je to kultúra občianskej spoločnosti, ktorá sa snaží o zlepšenie integrácie, to znamená podporné opatrenia A ďalšou témou sú mnohé služby, ktoré dostávajú tí migranti. Takže ochrana, podpora, čo sa týka názorov výmeny, tak podpory vlády, tak podporuje migráciu, má rôzne kategórie, utečenci, utečenectvo alebo zjednocovanie rodín je ako dôvod. A to sa vníma ako ťažisko na boj proti nelegálnej migrácii. Teraz ohľadom ďalšiu tému, ktorej sa hovorila, totiž reciprocita Víze poukazovalo sa na to, alebo kanadská strana poukázala na to, že všetky podmienky na liberalizáciu víze, na vízové styky medzi Rumunskom a Kanadou sú splnené. Vy, pán predseda, tu už viete, ale ja som rád, že vám môžem povedať, že včera sme dostali odpoveď komisie, na našu diskusiu a naše uznesenie z pléna o otázke reciprocite sa Poukazuje sa na to, že už v máji vízová povinnosť pre jednotlivé kategórie občanov z Rumunska a Bulharska bude zrušená a pracuje sa na tom, aby všetci občania od decembra 2017 boli oslobodení od vízovej povinnosti. A to je veľmi dobré aj s ohľadom na rokovania z USA. A na záver Laura Barnese, ministerka pre migráciu, aj s ňou sme sa stretli s ostatnými zástupcami parlamentu, ktorý odpovedal za výbor. Ďalej minister pre občanstva a utečencov, Tarony a ďalej zástupca UNHCR Michael Casasola a mnohých ďalších sme stretli tiež. No a tu sme stretli aj pani House z katolického centra mm, a ďalších zástupcov pre utečencov TV a Toronte. A to je na strane všetko. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Pán López Aguilar, chcete niečo dodať? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som som rád, že sa môžem pridať k pozitívnemu hodnoteniu tejto služebnej cesty pod vašim vedením. Ako sme si práve vypočuli, tak misia Ja som sa zúčastnil mnohých delegácií, ale musím povedať, že pri tejto príležitosti si skutočne myslím, že je dobré zdôrazniť, že zriedka je také vhodné konštruktívne, pretože hm, veľmi dobré eh, mať takýto pohľad na pozitívnu imigráciu a prístup eh, takéto veľmi rozvinutej spoločnosti. Imigrácii sociálny model, ktorý Nemáte sa závidieť európskemu modelu. Vidíme spájanie štátnych a súkromných snách pri reakcii na výzvu integrovania migrantov a sledovať rešpektovanie ľudských práv. No a čo veľmi zaujalo, nebol len tento kontrast, pozitívny názor, ktorý má Kanada na imigráciu v porovnaní s negatívnym stanoviskom, ktorým bojujeme v Európe. Mňa zaujala skutočnosť, že vždy nájdú správnu reakciu, a to hneď. Zaujímavé jezidov a sírčanov a spájanie verejných a súkromných snách. Bolo to verejno-súkromné partnerstvo, ktoré alebo verejno-súkromné sponzorstvo špeciálnych kategórií utečencov je to vynikajúci model, ktorý by nemal predmetom bežnej správne záver delegácie, malo by to byť inšpiráciou pre Európu, hlavne tu vo výbore pre občianske slobody. No, na základe toho, čo povedal pán Diaz Nemera, že úplne súhlasí, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to verejno-súkromné partnerstvo nám otvoril oči v niektorých integračných procesoch. Bolo to skutočne zaujímavé. Takže ja ďakujem pánu Diazovi Demerovi. Ako som povedal na úvod, pár ďalších poslancov prišlo, kedy som túto tému uviedol, takže ďakujem jemu aj nášmu personálu, ktorý Mikrajovcov zorganizovali túto misiu a ja im poďakujem a ďakujem im za ich eh, neunavnú prácu. Takže ďakujem pánu Diazovi Demerovi a ostatným kolegom, ktorí sa zúčastnili delegácie. Takže kolegyne, kolegovia, môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu číslo 11. Som veľmi rád, že je tu medzi nami Giovanni Pittarelli eh, z Úradu Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov a on nám predstaví výročnú správu svojho úradu za rok 2016, kolegyne kolegovia rok 2016, kde o podpísanie GDPR a ochrany údajov, ktoré spravodlivosti no a prijatie týchto dvoch textov je veľký krok vpred v, základných, v ochrane základných práv v digitálnej ére rok 2016. Je možno tiež zvrata v medzinárodných eh, dátových tokoch eh, regulovaných eh, príslušnou dohodou a práve si šiel ďalšie dohody v Rady Európy, dohovor o ochrane údajných údajov, tiež o ochrane základných práv digitálnej ére, takže je to dôležitý rok a my sa skutočne tešíme, Giovanni, na vašu dnešnú prezentáciu. Som veľmi rád, že vám môžem dať slovo a potom sa iste môžeme tešiť na zaujímavú diskusiu. Takže vítame vás a máte slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, dobrý deň a ďakujem vám eh, za výzvu predložiť eh, alebo pozvanie predstaviť vám našu výročnú správu. Dovolte mi povedať vám, že k tomu, čo sme urobili v roku 2016, minulý rok sme videli niekoľko politických otrasov v EÚ a na celom svete. A uvidíme, či tento trend eh, bude pokračovať tento rok, eh, v roku 2016. Sme tiež eh, vybudovali niečo silné na to, aby sme prežili takéto politické zmeny, hlavne s ohľadom na všeobecné nariadenie ochrany údajov a ďalšiu smernicu. Európska únia je lídrom vo svete pri obrane zákonných práv pri digitálne, uh, digitálnej ére. No a to je eh, vďaka práci tohto výberu, eh, výboru počas národných rokovaní EDPS ako regulátor. Minulý rok sme boli viacero sťažnosti ako ktoromkoľvek inom roku od nášho vzniku. Mm, nemus- netreba si to vykladať eh, ako kritika toho, ako európske orgány spracujú osobné údaje. Myslím, že to treba skôr vnímať ako súčasť všeobecného trendu, kde jednotlivci čoraz viac si uvedomujú a majú obavy o to, ako sa rešpektujú digitálne práva. Ochrana údajov sa často nesprávne vyobrazuje ako technická právna záležitosť, ale zase je to o reálnych ľuďoch. EDPS, personál sa každodenne zaoberá prípadmi ľudí a jednotlivcov, ktorí sú znepokojení alebo rozčúlení z toho, čo sa stalo s informáciami o nich. Ochrana údajov EU bola vytvorená ako základné právo, vyslúžilo jednotlivcom pred mocnými korporáciami, vládami, ale dá sa to aj zle vykladať spôsobmi, ktoré neslúžia záujmu jednotlivcov. Napríklad, keď ochrana údajov nesprávne sa stáva do, stavia do opozície ochrany údajov, teda transparentnosti. Dovolte mi, ako európske orgány sa zaoberajú touto otázkou. Úrad Rady pre rovnaké príležitosti konala vynikajúcu prácu pri šírení osvety o tom, čo dopady to má na pracovisko a ich dá ďalšie materiály obsahujú informácie o jednotlivcoch a ich podmienkach. Takéto informácie by sa mali objaviť tedy, keď dotknutí jednotlivci dajú svoj slobodný informovaný súhlas. No a my hľadáme praktické spôsoby, aby dokonca osoby e, to pochopili a mohli sa rozhodnúť, či informácie sa budú používať pri svetových kampaniách. No a minulý rok sa rozhodli zmeniť kultúru v európskych inštitúciách na základe princípu zodpovednosti. Začalo to interným opatrením medzi našim vlastným personálom, EPO a e DPS, predtým, než sme to začali používať e, a šíriť v ďalších orgánoch. A ďakujem Viteľovým Európskej centrálnej banky, základnej agentúry pre základné práva, a sekretariatu rady, súdnemu dvoru a generálnemu tajomníkovi tohto parlamentu. No a, a e, preto vidíme našu úlohu, aby ste boli vy a ostatné inštitúcie mluviť o tom, ako efektívne kontrolovať eh, informácie. Napríklad eh, nedávno prijaté nástroje o mne nevyhnutnosti bolo z minuloročných konzultáciách bola priama reakcia na potreby vyjadrené v tomto výbore za ostatných niekoľko rokov, no a neskôr v priebehu tohto roku eh, vydáme usmernenia proporcionalite. No, bolo jednoduchšie uplatňovať právne princípy, ktoré nie sú vždy také samozrejme. Rovnako sme museli, že signály vám ako spoluzákonodarcovi no, o smernici o digitálnych obsahu napríklad v tomto prípade uznávame dobré, dobré úmysly za návrhom, ale sme povinni dôrazniť nezamýšľané dopady a to je legalizácia predaja osobných informácií s výmenou za služby. Na EDPS naša úloha sa rozširuje následkom rozhodnutí, ktoré boli minulý rok prijaté v tejto inštitúcii. No a my začali tento rok dozerať nad tým, ako Európa spracúva údaje. My rozširujeme naše poznatky, informácie o, o rozhodnutiach, ktorým čelia ľudia v prvých líniách Práve sme zverejnili našu správu o návrhu právnej základe právnej základu k smernici SIS-2 a databáze SIS-2 a chystáme vydať stanovisko k návrhu Komisie o interoperabilite informačných systémov a rád by som vás o, po, vám poďakoval a, za pozvanie na hearing koncom mája. Minulý rok sme tiež snažili opakovať dlhodobé strategické ciele. Budem tri príklady. Zavádzame etický prístup k otázkam, ktoré vyvoláva umelá inteligencia a ďalšie dátové technológie z minulého roka. Tvorili sme etickú poradnú skupinu z rôznych disciplín. toho mám právnici obrúzi týždeň. Tu v tejto budove sporiadame workshop, aby sme sa poučili z etických tradícií vo vedeckej obci. Po druhé, musíme pokračovať tretí iPen a Privacy Engineering. Táto rastie každý týždeň a my sa spoliehame na príspevky tejto skupiny, keď pracujeme stanovisko o ochrane súkromia a ďalej spúšťame digitálny clearingový dom, inšpirovaný spravodajcom a správou pani Gomeš o Big Data pracovom mene Libe. Pokiaľ ide o súkromie spotrebiteľov a pokiaľ ide antitrustové aktivity a politiky. Tu ide o to, ako vlastne podporiť záujmy jednotlivcov v prípade neférových online postupov. Toto je v zásade to, ako sme postupovali. Avšak, čo tu ešte chýba? Myslím si, že Európska únia môže byť v podstate hrdá na tie výsledky, ktoré sa týkajú tejto oblasti ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. Zároveň si musíme uvedomiť, že pokiaľ ide o legislatívu tejto oblasti, sa šíri na celom svete. 121 štátov na svete momentálne majú takéto pravidlá, alebo teda sa o nich aktuálne rokuje a väčšina z nich sú inšpirované práve princípmi, ktoré, ktoré boli rozpracované v EÚ, ako aj pripravené Radou Európy. Zároveň sú to aj také protichodné trendy. Tu ide o využívanie big data za účelom na to, aby sa vlastne monitorové sledovali určité postupy v obyvateľstve. A to, čo nám chýba, je určitý spoločný konsenzus, ktorý sa týka toho, ako vlastne prepojiť túto komunitu, pokiaľ ide o jurisdikciu v oblasti ochrany údajov. Takže tu sú určité aj kontroverzné postupy, ktoré ide kodifikovanie takéhoto koncenzu medzi veľkými e, obchodnými partnermi. Pred niekoľkými týždňami som bol v Washingtone a je pravda, že Európska únia ešte stále čaká na určité signály, ktoré by, prejav, ktoré by znamenali určitú ochotu rozvíjať toto strategické partnerstvo a moje posolstvo serom našim partnerom bolo to, aby sme sa zamerali na súľad s pravidlami, pokiaľ ide o potrebné zabezpeky, pokiaľ ide o GDPR. Nie je tu len o pravidlá, ktoré sa týkajú prenosu údajov mimo EÚ, pre všetkým pokiaľ ide o nový rozsah pôsobnosti GDPR, takže tu ide vlastne o pracovnú skupinu podľa článku 29 a tu ide o to, že vlastne pokiaľ ide o problematiku Privacy Shield. Áno, tu chceme vlastne rozpracovať to, čo by sa malo vykonať v tomto roku, čo tu ešte chýba a pevne verím, že sa to čoskoro zmení. Sú moderné pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať vo vzťahu k nám, k orgánom Európskej únie, ktoré spracovávajú osobné údaje, častokrát je veľmi citlivé údaje. Takže pokiaľ nariadenie 45 a jeho reforma je veľmi zásadná, ako som včera povedal, vo vzťahu k spravodajcom a tým spravodajcom. To je veľmi zásadné, lebo je to určité vyhlásenie, ako vlastne chce uplatňovať EU pravidlá voči sebe. Tu ide o to, čo vypracoval zákondarca, pokiaľ ide o GDPR, pokiaľ o smernicu o presadzovaní práva. Takže nie je tu v zásade žiaden priestor pre osobitné zaobchádzanie vlastným inštitúciám EÚ a najsilnejší spôsob, ako vyslať tento signál, sa týka toho, ako vlastne prijať včas tieto upravené pravidlá, aby sa dali plne uplatňovať ten istý deň, ako vlastne GDPR nadobudne účinnosť, a teda 25. maja budúceho roka. Pracujeme intenzívne samozrejme na tomto. Inštitúcie sa pripravujú na tieto pravidlá a preto na tú prípravu nepotrebujem nejako veľmi veľa času. A potom samozrejme e-privacy, pokiaľ ide aktuálne rokovania pokiaľ je toto nové nariadenie, sú možno ešte dôležitejšie ako GDPR z, dlho, z dlhodobého hľadiska, lebo totiž to je tu určité rozlišovanie medzi osobnými údajmi a neosobnými údajmi, tzv. metaúdajmi. údajmi. A toto rozlišovanie nemá až taký veľký zmysel, pokiaľ ide o stroje, ktoré sú schopné sa učiť a ktoré vlastne môžu identifikovať jednotlivcov a môžu využívať takmer všetky údaje vrátane anonymizovaných údajov. V zásade to, čo tu ešte ostáva, je komunikácia medzi ľuďmi. A tu ide o to, že čoraz sa do toho zapájajú aj stroje a častokrát bez toho, aby tie osoby boli tom informovaní. To znamená, že musíme zabezpečiť e, takúto neutralitu komunikácie a to ide preto, aby vlastne budúca generácia mala väčšiu dôveru, aby neboli zastrašované, aby existoval určitý priestor, do ktorého nikto nebude zasahovať, pokiaľ je vzájomnú komunikáciu. A tu ide o to, že zasahovať do toho by sa mohlo iba s ich e, priamým a otvorným súhlasom. Takže pokiaľ ide o to, ako chceme postupovať, áno, vy ste vykonali vašu prácu a teraz vlastne je na ťahu regulátor, pokiaľ ide o orgány dohľadu, vrátanie EDPS, spĺňajú samozrejme rozličné funkcie, pokiaľ ide o spracovanie žiado- e, stiažností, poskytovanie poradenstva k usmernení zákondarcom, ak teda vlastne sa budeme ďalej zapodievať týmto postupom, toto analógiou, tak je možné skonštatovať, že pokiaľ ide o zodpovednosť, to je vlastne tá chrbtová kosť celého systému, kde sa spájajú viaceré rodičné systémy, takže pokiaľ ide o DPA, podobne ako my, musia byť proaktívnejší, musia sa zameriavať na riešenia. Potrebujeme tu mať e, súla, ktorý sa zabezpečí pomerne ľahko. Zároveň tu chcem mať určitú prísnosť v rámci medzi zákona. Chcem sa poďakovať predsedníctvu, teda predsedovi parlamentu, ako aj výboru. Ďakujem pekne sekretariátu za aktívnu podporu a že bolo možné vlastne to, že budúci rok sa tu uskutoční medzinárodná konferencia pre ochranu údajov, ochranu súkromia uskutočne v tejto budove 24. a 26. oktobra 2018. To sú vlastne olympijské hry, ochrany súkromia, ochrany osobných údajov. Tu budú všetci významní regulátori zo sveta. Bude možné vlastne poukázať na to, aká je to profesionalita, odhodlanie a to bude veľmi dôležité z hľadiska e, globálnej komunity, ktorá sa podieva ochrany údajov. Potom samozrejme udeje sa to počas e, plného srnutia v Štrasburgu, aby čo najmenej bol narušený chod parlamentu. Takže toto je veľmi dôležité. Pán predseda, poslankyne, poslanci, pred 2,5 rokmi ste poskytli mne podporu ako príslušný mandát, aby sa vyjednala globálna vízia a chceme tu mať efektívne vzťahy s rôznymi aktérmi na úrovni inštitúcie EÚ a na celom svete. A o niekoľko týždňov sa vlastne dostaneme druhej časti tohoto mandátu. Chceli by sme dokončiť vlastne tú úpravu. Naša inštitúcia bola plne pripravená na splnenie potrebných účelov. Samozrejme, investujeme do toho veľa energie, ako aj časov, aby zabezpečili to, aby sme mali potrebných pracovníkov, ktorí budú pripravení, mohli reagovať na našu zodpovednosť a aby vlastne sme mohli komunikovať aj s vami a ostatnými inštitúciami, aby sa mohol zabezpečiť monitoring technológií užším spôsobom. A samozrejme pôjde o to, ako zabezpečiť aj to, aby sme mali veľmi kvalitný sekretariat, pokiaľ ide o novú Radu pre ochranu údajov, takže v zásade by som chcel povedať nasledovné. Dostám sa záveru, pán predseda, ďakujem pekne za vašu podporu, ako aj pôsobenie v poslednom roku. A samozrejme ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa už na našu dnešnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne v mene nášho výboru za odvedenú prácu. Ďakujem pekne aj za prezentáciu, pokiaľ ide o výročnú správu 2016 Takže pokiaľ ide o diskusiu, nech sa páči pán Bony. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj za vašu prezentáciu a všetky aktivity, ktoré vlastne vykonávate ako EDPS. Myslím si, že to je veľmi prospešné. Mám štyri komentáre a otázky, takže začnem tým, že pokiaľ ide o ochranu súkromia, šírenie povedeme tejto oblasti, akým spôsobom hodnotíte aktuálnu situáciu v Európe potom, ako vlastne e, sa zabezpečil GDPR a ako hodnotíte implementáciu GDPR, ak teda vlastne je tu o to, že na jednej strane sú podniky a užívateľia podstatne viac informovaní o tom, aké sú práva, ktoré sa týkajú ochrany súkromia, čo musíme teda vykonať z hľadiska budúcnosti, aby sme zabezpečili to, aby to bolo viditeľnejšie a ako môžeme podporiť šírenie tohoto povedomia. Po druhé, akým spôsobom vnímate proces implementácie, tu myslím teda implementáciu príjmaní GDPR. Vieme, že sú členské štáty, ktoré pokročili pomerne ďaleko, pokiaľ ide vlastne implementáciu GDPR. Sú ale aj také členské štáty, ktoré majú značné problémy s touto oblasťou. Takže ako vy to vnímate, aké je vaše hodnotenie, akým spôsobom môžete podporiť členské štáty, aby skutočne 25. mája budúci rok sa to celé rozbehlo a aby skutočne GDPR začalo fungovať. Po tretie, je veľmi dôležité, že teda máte túto novú úlohu a že vlastne dohľad, vykonávate dohľad, dohľad nad tým, ako spracovajú osobné údaje v Európe. To vlastne ide aj o tú radu pre spoluprácu, ktorá má vzniknúť. A Mohli by ste nám povedať tejto spolupráci viac informácií, aké bude vlastne zameranie tejto práce. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali skutočne dobrú kombináciu, pokiaľ ide o bezpečnostný otázok a ochrany súkromia. Posledná otázka, posledný problém, na ktorý chcem poukázať. Ten sa týka etickej dimenzie ochrany údajov. Vy ste vraveli o tom, že pokiaľ ide o túto poradnú skupinu pre otázky etiky, a EDPS pracuje na mnohých otázok, to je veľmi dôležité v rámci tejto doby šírenie robotizácie a umelej inteligencie, takže aké sú ďalšie kroky, na ktoré by ste chceli popracovať a čo chcete predložiť verejnosti, to ešte potrebujem mnohé úsmernia v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Jan Olbricht, nech sa páči. Like to... Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za túto správu. Prikláňam sa ku kolegovi Bonimu, že táto práca je veľmi dôležitá pre nás, je to veľmi dobre načasované. Chcem poukázať na niektoré otázky. Jedna vec sa týka novej úlohy Europolu ako aj diskusie o lepšej interoperabilite alebo interkonektivite systémov v oblasti presadzovania práva. Je tu intenzívnu diskusiu, ktorá sa týka toho, vlastne akým, aké ste scenáre, ako cesto sa budeme uberať. Koniec koncov komisia nás požiadala určité usmernenia, pokiaľ ide o to, ako môže fungovať interoperabilita v tejto oblasti. Ja by zaujímal váš názor. A ako vlastne vy vnímate ten najlepší scenár, pokiaľ ide o ďalší postup, pokiaľ ide o prepojenie jednotlivých databáz z technického hľadiska, ale aj z právneho hľadiska a z hľadiska ochrany údajov. Ide o to, aby sa zabezpečilo to, aby bol prístup k dátovým systémom, alebo ide o otázku ktorá sa týka toho, že musíme zapracovať nové štandardy a pravidlá, pokiaľ je využívanie údajov v nových okolnostiach. Ja si myslím, že pokiaľ je praktickú prácu Europolu, takéto prísne línie, ktoré slúžia určitým účelom a pokiaľ ide o ohraničenie informačných systémov, no nie je to až tak úplne jasné a vystáva čiastočne otázka, akým spôsobom chceme zabezpečiť prepojenie týchto všetkých systémov aby sme tu neomedzili tie jednotlivé účely, aby v zásade ten obsah tam nejaký bol. No a potom druhá otázka, ktorú by som chcel položiť, sa týka práce pracovnej skupiny v zmysle článku 29, na ktorý sa zúčastňujete a tu vlastne ide aj o to, ako zostaviť novú radu pre ochranu údajov. To je to, čo je pre nás také dôležité hľadiska všetkých tých tém, ktoré sa týkajú tejto oblasti a pokiaľ ide o všeobecné nariadenie ochrany údajov. Ako to vnímate vy, pokiaľ ide samotnú prípravu vo vzťahu k sekretariátu, ale aj pokiaľ ide usmernenia, ktoré sa majú ustanoviť v tejto oblasti, a ako sa to vyvíja, uberá sa takým smerom, že pokiaľ je túto novú radu pre ochranu údajov bude vytvorená a bude mať dispozícii potrebné usmernenia, ktoré sa týka práce v teréne, bude to zabezpečené do maja budúceho roka. alebo či parlament musí, ako parlament musíme viac pôsobiť tejto oblasti, či tu musíme sa zaberať, zamerať teda otázky, akú prácu sme mali vykonať v tejto oblasti. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, Jan. Teraz Natalie Grisbeck, nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu vašej správy. Len dve stručné otázky. Prvá vec, točí sa to okolo veci, ktoré prehovorili už moji kolegovia. Ja by som rada poznala konkrétnejšiu víziu, a možno presnejšiu víziu o revízii Privacy Shield a trošku k jeho implementácii, prevádzkový charakter polovice roku 2018, no a na lepšie pochopenie mechanizmov riadenia a koordinácie. Hlavne čo sa týka malých a stredných podnikov, ktoré sú trochu znepokojené, znepokojené ako by, ako si vy predstavujete, ako ich čo najlepšie podporiť, tak ako povedal môj kolega, tým usmerneniam myslím, že to je veľmi dôležité, a preto, aby sme to nie, nekomplikovali. A ja ešte mám ďalšiu otázku ktorá sa týka práv detí, interskupine pre práva dieťaťa sa snažíme ich čo najviac chrániť. No a ja by mňa by zaujímalo, či máte nejakú predstavu o tom, ako ehm, by sa dala ako by sa dalo na nich vplývať, aby chránili svoje osobné údaje na všetkých sieťach. Ďakujem pekne. You, uh, Ďakujem pekne, Natali, Birgit práve si prišla zase o slovo. Takže ešte niekto sa chce vyjadriť kolegov? Máme dostatok času pre doplňujúce otázky. Takže ak máte nejaké veci, o ktorých chcete hovoriť, nech sa páči, máte možnosť. Dobre, takže vrátim slovo nášmu hostovi. Mr. Bonny, um... Ďakujem pekne, pán predseda, pán Bonny. Plne zdieľam váš úmysel, pokiaľ ide o tá vec, o ktorej ste hovorili. Šírenie povedomia, áno, to je dôležitá téma, ešte to nie je zabezpečené. Konec koncov, keď si pozrieme posledný prieskum Eurobarometra, tak z neho jasne vyplýva, že pokiaľ ide významné zmeny, ktoré sa týkajú GDPR, pokiaľ ide o posilnenie práv dotknutej osoby a pokiaľ ide o, o e, posilnenie právomoci DPA, to ešte stále nevie o tom verejnosť a preto spolu s komisiou ostatnými kolegami aj na pracovnej skupine 20, čiže článok 29 musíme sa na to zamerať a musíme sa zamýšľať nad prípadnou kampaňou a nad tým, ako vlastne môžeme konať. A podľa môjho názoru toto úsilie by sa malo uskutočniť ešte predtým, ako GDPR sa uvedie do života. Pokiaľ ide o povedomie, áno, to je vlastne určitá povinnosť DPA, je tam konkrétny odkaz. A som rád, že ste na to upremili pozornosť. Pevne verím, že sa budem viac zapodívať touto otázkou. Pokiaľ ide o jarnú komisiu, e, ktorá sa podieva ochranou osobných údajov, na úrovni EÚ, bolo to na Cypre a tam sme zistili, že vlastne sú veľmi aktívni DPA v rámci Rady Európy a preto by sme chceli zabezpečiť určité zosúladenie, aby sme išli nad rámec tých bežných kanálov, kde to využije nových spôsobov komunikácie a zároveň ide o to, ako sa zamerať na určité špecifické siete, školy, univerzity, a tak ďalej. Celý ten spôsob, ako sa tom hovorí, sa má zmeniť. Ja mám zhruba 20-ročné skúsenosti v tejto oblasti. Sú to rozliční aktári, právnici, ľudia z IT oblasti. Pokiaľ je ochranu údajov, je to veľmi zložitá téma, je to už to pretaviť do jednoduchých slov. Naše moto, spravíme to digitálne, to nielen poukazuje na určitú dynamič, dynamičnosť a proaktívnosť aj z hľadiska budúcnosti, ale ide o to, ako vlastne zabezpečiť to, aby bolo, boli ľudia lepšie informovaní o svojich právach. Pokiaľ je proces implementácie, myslím si, že je to dobre rozbehnuté. Samozrejme, ešte pred nami dosť veľa práce. A tu sa dostávam už tým, tým ďalším otázkam, na ktoré sa pýtal Jan Albert. Pokiaľ ide o moje rada smerom k vám, poukazuje na to, že pokiaľ ide o jednotlivé ustanovenie GDPR, tie sa týkali, väčšina sa týkala, týkala dotočných vykonávacích aktov a, a delegovaných aktov. A teraz sa tam spomínajú usmernenia. Áno, to znamená, že sa musí vykonať veľká práca, pokiaľ je pracovná skupina v zmysle článku 29, samozrejme nemôže zabezpečiť všetko od teraz do roku 2018. A budeme musieť ďalej pracovať na usmerneniach. Ide o to, že je to, musí to byť transparentný a inkluzívny proces, ktorý vyplynul z tejto pracovnej skupiny. Celé je to dôležité posilniť, pokiaľ je GDPR. Tam sa vychádza zo špecifických konzultácií, pokiaľ relevantné zainteresované strany. A toto je pre mňa skutočne veľmi dôležité. Musím povedať, že som trošku skeptický, pokiaľ ide o to, čo sa deje na úrovni členských štátov. Totiž to vnímam to tak, že ten prístup je roztrieštený. Sú také štáty, ktoré sa omeškajú v rámci procesu a ostatné sú toho názoru, že nevyžaduje to nejaké veľké zásahy a že stačí to riešiť prostredníctvom výkladu a že nie sú nevyhnutné nejaké dodatočné opatrenia. Napríklad jeden štát koncipoval e, legislatívu, e, ako, ktorá by mala zabezpečiť e, uplatnenie nariadenia, teda úplne nesprávne pochopenie veci. Európsky parlament a predovšetkým tento výbor intenzívnejšie monitoruje dianie na úrovni členských štátov. Máte na to totiž vynikajúci nástroj, ktorý vychádza z nových ustanovení zmluvy E, ktorá upravuje novú úroveň vzťahov s parlamentmi na národnej úrovni. Mali sme veľmi zaujímavý pracovný seminár a skutočne mali by ste napredovať v tomto snažení, teda aj naďalej udržiavať e, kontakty s parlamentmi. Čo sa týka Europolu, 14. júna sa bude konať prvé zasadnutie Rady pre spoluprácu. Kde, e, tam sa odovzdá vlastne e, už práca, e, ktorá zastupuje aktivity JSB. JSB už odovzdala svoj mandát tejto, tomuto orgánu a Europol koncip, už nakoncipoval návrh operácií, ktoré boli už predmežne schválené 2. E, mája. Zdá sa teda, že by nemal byť problém zabezpečiť synchronizáciu našich aktivít a právomoci Europol e, pod e, dohľadom príslušnej rady. Platí totiž princíp že dohľad nasleduje až po e, aktivitách kontrolného orgánu, no ale samozrejme to musí byť realizované v úzkej spolupráci s národnými orgánmi. Rada pre spoluprácu Europolu má e, viacero úloh, okrem toho, že je spoločným e, dohľadovým orgánom v takej oblasti, ako je e, colná problematika, pokrýva aj inú oblasť. Nariadenie 45 2001 už toto e, načta a e, skutočne doteraz sa uvažovalo o dvojstupňovom postupe, ale my sme toho názoru, že treba ešte razantnejšie postupovať a e, ešte razantnejšie sa snažiť uplatňovať efektívne riadenie ochrany dát v smernici, ktorá upravuje aktivity polície práve v tejto oblasti ochrany údajov Často opomíname, že máme takúto trojicu systémov. A práve EDPP má byť e, vlastne tým ústredným miestom koordinácie. E, e, ešte by som rád upozornil na poradenskú skupinu, ktorá funguje v rámci inej nezávislej organizácie a e, e, bude sa vypracovávať za túto organizáciu strednodobá e, správa. Pred pol rokom bolo stretnutie zamerané na ich aktivitu a vlastne čoskoro budeme organizovať druhé stretnutie, na ktoré budú zastúpené okrem právnikov ľudia, odborníci z oblasti epidemiológie a ďalších. Teda toto za týmto by mal nasledovať e, verejný konzultačný proces. A na konci roka by mal byť predložený koncept, ktorý toto všetko sumarizuje a potom bude teda nasledovať druhé kolo verejných konzultácií a potom bude konečná verzia toho dokumentu, ktorá má byť východiskom pre medzinárodnú konferenciu plánovanú na budúci rok. Skutočne všade na svete sa venuje zvýšená pozornosť etickému rozmeru ochrany dát a ochrane súkromia my si uvedomujeme, že nestačí legislatíva na ochranu údajov a zabezpečenie súkromia, ale je to aj etický rozmer. E, teda e, nie len, že veci majú technický rozmer, ale majú aj etický rozmer a preto sa treba s tým vážne zaoberať. Teda e, musíme identifikovať jednoznačne ten etický princíp, etické princípy. Potom je tu otázka, kto má naformulovať pravidlá ktoré adresujú tento rozmer. Teda skutočne na tej medzinárodnej konferencii určite eh, pokročíme výrazne dopredu v eh, adresovaní tejto otázky. Europol má teda eh, novú úlohu práve v tej oblasti interoperability. Reducie ad a použijem ďalší latinský teda citát. Ja si uvedomujem, že, že máme obrovské obrovský súbor rôznych databáz, máme takisto aj e, e, obrovské množstvo legislatívy, e, teda tá historická genéza sa odráža v jednom aj v druhom, ale faktom je to, že Mali by sme na to nadviazať, ale zároveň byť e, oveľa ambicioznejší. E, je, e, je tu samozrejme riziko duplicity, napríklad systém vstupu, výstupu, ETIAS, Určite už je teraz jasné, že e, e, určité dáta sú uchovávané duplicitne, teda sú uchované na viacerých miestach. Policajný zbor, takisto aj justičné orgány e, pri sprístupňovaní týchto dát narazajú na mnoho komplikácií. Musíme tieto veci optimalizovať. Teda na jednej strane máme policajné aktivity, ochranu hraníc a na druhej strane máme presadzovanie práva. E, musíme mať jasno aj v tom, čo sú e, primárne a sekundárne účely. Máme teda pracovnú skupinu na vysokej, skupin, e, na vysokej úrovni, ktorá by mala zajtra zverejniť svoju prácu svoju správu, ktorá pokrýva svoje 8-mesačné pôsobenie. Zatiaľ sme vydali len eh, stanovisko, kde konštatujeme, eh, že eh, ochrana dát to nie je vec, ktorá by mala byť predmetom harmonizácie, ale faktom je to, že je tam žiaduce veci optimalizovať. a sú mnohé obmedzenia, s ktorými zápasíme dnes a hatia nám cestu pri dosahovaní cieľov. Ja netvrdím, že právna cesta je ten jediný kantál, ktorý e, ponúka riešenia. Ja e, len konštatujem, že e, ochrana dát nie je veľkou prekážkou pri optimalizácii a, zjednoš- a zjednoš- zjednodušovaní postupov. E DPB by e, malo byť e, pripravené na toho 24. mája má by to stretnutie, takisto pracujeme na súbore pravidiel, ktoré by mali nabrať jasné kontúry budúci rok a jednoducho sme si vedení toho, že chceme e, e, pomáhať, e, podporovať ostatných kolegov a zároveň teda sú naši e, pracovníci tak usmernení, e, že podliehajú predsedovi EDPB. EDPB bude mať právnu subjektivitu, to je novum oproti doterajšej situácie, ale bude to akoby štát bez e, armády. Teda všetko sa bude diať na jednom mieste, rozpočet, prevádzkové záležitosti, takisto správa, aj riadenie. No a to je správne smerovanie čo sa týka usmernení, domnievam sa, že pracovná skupina KAC bude schopná schváliť viacero dokumentov, pričom mnohé z nich sú veľmi komplikované. Medzi iným sa zmiením o e, e, dokumente, ktorý má upravovať e, správne sankcie a pokuty. Takže GDPR zavádza princíp e, zodpovedania sa, skladania účtov a ale aby toto zvládli, potrebujú všetky náležitosti tí, ktorí roky eh, volali potom, aby GDPR bolo flexibilnejšie a menej eh, preskriptívne, dnes tie hlasy akoby eh, fungovali v opačnom pare. Jednoducho, jediná cesta je postupovať vyváženie a identifikovať tie najsprávnejšie procesy. Čo sa týka tej, mm, toho mechanizmu Privacy Shield, EDPS ehm, e a aj ďalšie orgány pôsobiace v oblasti ochrany dát. Nie sme plne spokojní e, s tým súborom e, systému záruk a poistie, ktorý existuje. My sme si dobre vedomi toho, že došlo k výraznému zlepšeniu a Zdá sa, že ten problém pretrvávajúci je v tej o, o, oblasti e, e, e, dozerania. A my sme toho názoru, že mnohé problémy budú vyriešené, ak sa bude dôsledne uplatňovať existujúca legislatíva. E, a, e, Potrebujeme teda dôsledne implementovať existujúce rozhodnutie pri rukovaní v, v USA sme konštatovali, že potrebujeme teda e, e, viacero podkladov signály ohľadom fungovania e, komisie federálnej. Na strane USA potrebujeme potrebujeme viac informácií o fungovaní sekcie 7.2 víza a takisto aj o, o smernici, ktorá sa toho týka. Pokiaľ nás strategický partner má záujem o to, aby naďalej dostával dokumenty e, a informácie, podľa e, e, tohto rozhodnutia, tak sú žiaduce určité zmeny. Uvedomujeme si, že na strane e, súčasnej americkej administratívy došlo k veľkým zmenám E, máme s tým skúsenosti už za Obamovej administratívy. Sme museli e, počkať dovtedy, kým boli menovaní tí kľúčoví hráči. Aj teraz musíme počkať e, na zostavenie DPA. Európska delegácia je pripravená na podniknutie potrebných krokov a očakávame, že aj v prípade tejto administratívy v USA narazíme na obdavný postup ako v minulosti. Mechanizmus Privacy Shield je e, nástroj, e, ktorý, je to teda nástroj, mechanizmus, e, ktorý sa týka len transferu dát a je to čosi, to, ktoré je postavené na Eh, minulosti, ale my sa chceme pozerať do budúcnosti. Teda Privacy Shield je mechanizmus, ktorý eh, bol dobrou investíciou, ale eh, musíme uvažovať o tom, že do budúcnosti bude ho nevyhnutné nahradiť niečím robustnejším a kapacitne lepšie vybaveným kvôli interoperabilite. O, pro, o problematike detí určite tam treba zlepšiť osvetu, povedomie meniť. Je potrebné monitorovať postupy na úrovni členských štátov Potom sú tam tie otázky tý, týkajúce sa verifikácie vekovej hranice, aká je tá veková hranica, ktorá je smer, smerodajná e, z hľadiska ochrany. O tomto hovorí e, aj podrobne e, smernica 45 z roku 2001. E, pracovná skupina KAC bude určite venovať veľkú pozornosť tomu, ako koncipovať iniciatíve v oblasti zvýšenia informovanosti, osvety v tejto oblasti. Práve vo svetle toho, o čom ste aj vy hovorili, je, je potrebné nielen zhromažďovať, ale aj zdieľať informácie, e, ktoré sú globálneho charakteru a tak reagovať na potenciálne rizika. Máme e, čas na niekoľko len doplňujúcich otázok tá pracovná skupina článku 29 e, e, vlastne vznikla na základe e, smernice, ktorá bola zrušená, smernica 95 bola zrušená novou legislatívou. Takže neznamená to, že by sa mal zmeniť aj názov tejto pracovnej skupiny, článok, ktorá vlastne funguje v zmysle článku 29 predmetnej smernice. E, pán Becker, ja mám otázku. Akú úlohu zohráva pseudonymizácia v porovnaní s anonymizáciou? Anyone else before we define... Niekto má otázku doplňujúcu? Nie. My chápeme, že tieto akronymy sú, e, sú e, ťažko pochopiteľné a rozlišiteľné. E, teda ten názov pracovná skupina v zmysle článku 29 skutočne zmizne z povrchu zemského, pretože ten názov sa ruší v, vzhľadom na fungovanie EDPB ale to, ne, e, to samozrejme neznamená, že budeme e, meniť e, smerovanie našej práce. Uberáme sa správnym smenom GDPR a teraz reagujem na tú druhú doplňujúcu otázku. GDPR nám ponúka mechanizmy, ktoré by mohli zjednodušiť prácu kontrolných orgánov a pracovníkov Eh, v súvislosti s informáciami ohľadom identifikovateľných eh, osôb. Eh, teda v tých prípadoch, kedy to nariadenie nariadenie pokrýva z hľadiska e, rozsahu pôsobnosti aj takéto subjekty. Pseudomizácia je e, čosi veľmi aktuálne. Treba si uvedomiť, e, že ten technologický trend je taký, aby jednotlivci osoby boli identifikovateľní a reidentifikovateľní trošku voľným jazykom si dovolím e, to opísať takto o 10-15 e, ten pojem osobných dát vlastne e, nebude existovať mechanizmy profilácie, silnejšie využívanie umelej inteligencie umožní reidentifikáciu osôb na, na základe anonymizácie. A to isté platí pse pre pseudo minimizáciu. No, ak hovoríme o technickej analýze, aby e, teda tí kontrolóri e, pseudonizovali e, informácie. Máme projekt na toto zameraný, ten je koncipovaný vedeckými odborníkmi. Je dôležité venovať väčšiu pozornosť e, e, ochrane súkromia. A teda to by znamenalo, ako dosiahnuť reálnu, skutočnú e, mm, anonymizáciu dát. No a výstupy tohto projektu budú zverejnené. Určite je to zaujímavá oblasť, ktorá bude nápomocná Eh, aktivitám eh, DPA a tým, ktorí kontrolujú dáta. Ak teda nik ďalší sa nehlási, tak môžem uzavrieť tento bod. Ale rád by som ešte povedal, že interoperabilita, správa o interoperabilite bude predstavená na výbore 29. mája, predstaví to komisár King, ale ukáže to, ukáže to koľko našich tematických okruhov si vyžaduje úzkú spoluprácu eh, s vami. Takže tešíme sa v budúcnosti a poznamenali sme si tie rôzne dátumy, ktoré ste tiež spomenuli vo vašej prezentácii. Tešíme sa na úzkú spoluprácu s vami DPS. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, pán Pitarali, a ďakujem kolegovia za detálne odpovede. Ďakujem. No a teraz prejdeme eh, k správe a štúdii boj proti terorizmu, politiky Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu. Je to prezentácie štúdie e, politického oddelenia parlamentu pre práva občanov a ústavnoprávne záležitosti na žiadosť nášho výboru na to, aby sme identifikovali um, protiteroristické a teroristické trendy, hrozby a politiky v EÚ s zameraním na sedem špecifických tematických okruhov a špecifických krajín. My sme chceli, aby to zohľadnilo súčasnú politickú architektúru VÚ v e boji proti terorizmu s ohľadom na nedostatky politiky v oblasti medzinárodnej medziagentúrnej spolupráce, výmeny údajov, bezpečnosť na vonkajších hraniciach, strelné zbranie, explozi- e, výbušniny a tak ďalej a tak ďalej. A tiež otázky prevencie radikalizácie takže stanovuje to možnosti na budúce smerovanie eh, boja politiky EÚ v boji proti terorizmu. Je tu s nami pani Bibi Van Ginkel z Medzinárodného centra na boj proti terorizmu a pán Wim Wensink z PricewaterhouseCoopers. Ja vás oboch vítam a požiadal by som vás, aby ste predstavili hlavné nálezy, štúdie a každý budete mať tak 7 10 minút, 7 až 8 minút. No a by som vás požiadal o maximálnu stručnosť, aby členové výboru mohli klásť otázky. ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za príležitosť predstaviť našu štúdiu na pôde výboru LIBE po teroristických útokoch, ako boli tie nedávne v Londýne a Štokholme. Jednoduchý spôsob požiadať o aktivity, je konať eh, samoučelne, ale eh, v súlade s európskymi zlumami a hodnotami, ktoré eh, predstavuje EÚ, tak relevantní aktéry majú zodpovednosť zhodnotiť bezpečnostnú situáciu a implementovať také politiky, ktoré sú primerané, legitímne, koherentné a účinné z dlhodobého hľadiska. len tento cieľ štúdia eh, hodnotí architektúru EU v boji proti terorizmu, hlavne s ohľadom na nedostatky alebo duplikácie eh, v oblastiach vrátane medzinárodnej a medziagentúrnej spolupráce, výmene údajov, bezpečnosť na vonkajších eh, hraniciach, prístup k strelným zbraniam a výbušninám a obmedzenie financovania teroristických aktivít kriminalizácia teroristického správania a prevencia radikalizácie. Štúdia sa zaoberá tiež účinnosťou implementácie politiky v členských štátoch a legitimitou a koherentnosťou jednotlivých politik. Výskumný tím Medzinárodného centra na proti terorizmu a PVC hodnotil implementáciu a efektivitu e, politik nebo proti terorizmu e, v siedmých e, tematických oblastiach, v siedmých členských štátoch štúdia identifikovali niektoré osvedčené postupy v rôznych ľudských oblastiach v členských štátoch, ktoré by mohli formovať budúci rozvoj politiky. Štúdia stanovila si politické možnosti pre budúce smerovanie politiky na boj proti terorizmu v EÚ so zameraním na politické možnosti budúce hrozby, vývoj a tváranie realizovateľných politických riešení. Spolu s mojou kolegyňou Bibi van Ginkel vás budeme informovať o hlavných nálezoch. No a hlavné nálezy, ktoré sme našli v štúdii. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení členovia výboru, ďakujem za túto príležitosť. No a Dôvodom je na existenciu politik, aby boli účinné. A to chceme eh, všetci, všetci aby boli, a keďže je logické, že po každom teroristickom útoku sa ľudia vždy čudujú, či sme mali pravdu v politikách, ktoré boli už prijaté, implementované, alebo eh, či tu je potreba pre nové. Takže ja eh, som z rôznych dôvodov hle, Spojila som príklady, bohužiaľ, a tu a máme jeden z nedávnych útokov vo Švédsku a môžeme sa len čidovať, či politiky, ktoré už existujú, boli adekvátne a dostatočné na reakciu na tento útok alebo na to, aby sa mu predišla. Pozrieme sa na tento útok a pozrieme sa na to, či to skutočne platí pre protiteroristické politiky, ktoré existujú v EÚ. Tu je to samotený útočník, Ehm, žiadateľ azyl, ktorý bol, no, žiadosť bola za, zamietnutá, niekto kto aktívny v malej kriminalite a nebol až tak e, súčasťou a členom veľkej medzinárodnej siete, ktorá intenzívne komunikovala všetkými možnými formami a spôsobmi, a ktorá plánuje veľmi dopredu logickou reťazcom, nákupom zbraní, a tak ďalej, takýto útok, ale on len ukradol nákladný automobil a vo veľkej rýchlosti e, točil na ľudí. Toto je to na bežných občanov a zmena bežných e, vecí na zbranie. A otázka je, čo s tým môžeme robiť. V každom prípade reakcia na takéto útoky nie je viac, eh, väčšia kontrola na finančné toky alebo logistický reťazec. Namiesto toho my sa musíme zaoberať eh, prevenciou, pochopením procesu radikalizácie, no a signalizáciou a uznaním eh, včasných rovných signálov. Ďalšia vec, čo môže byť zaujímavý trik, aby sme sa naučili a implementovali, to je rozmýšľať a plánovať dopredu. No a vidíme, na tomto grafe je dôležité pochopiť, čo je užitočné v týchto prípadoch. Je trochu lepšie pochopiť, aké trendy sledujeme. Tu vidíme na trendy v terorizme osamelých bojovníkov alebo osamelých teroristov. Z tejto analýzy dôležité alebo informácie, ktoré máme, chcúcich 5 rokov, napríklad z analýzy vidíme, že je tu skutočne nárast počtu útokov osamelých útočníkov, no a znamená to, že bezpečnostné a spravodajské agentúry budú musieť prispôsobiť e, získavanie informácií na to, aby mohli predpovedať, predpokladať v počiatočných fázach, aké trendy nás očakávajú na ďalšej na strane vidíme tiež ďalší, ďalšiu analýzu trendov, ktorá hovorí, že v ostatných posledných rokoch vidíme diverzifikáciu zbraní, ktoré sa používajú a zvolených cieľov. A to znamená, že to komplikuje e, prácu bezpečnostných a spravodajských agentov, pretože bola ťažšie e, predpovedať, že niekto ukradne nákladný automobil alebo použije kuchynský nôž na útok na ľudí. Je to ťažké, nie je to kryštálová gula, ale umožňuje to plánovať dopredu a umožňuje to lepšie sa pripraviť a uvedomiť si hrozby, ktoré nás čakajú. No a to je len na ilustráciu niektorých vecí, ktoré občas chýbajú. Niektoré z vecí, ktoré sme upozornili v našej správe, myslíme, že je dôležité investovať do týchto dlhodobých analýz, na to, aby sme sa dokázali lepšie pripraviť a rovnako na to, aby e, sme umožnili analýzu rizík alebo správy o rizikách, ktoré hovoria o súčasnom, e, súčasnej situácii. A nie je tú výročnú správu, ktorú vydáva Europol, alebo tie správy, ktoré sa zaoberajú otázkami, ktoré týkajú len takých izolovaných kategórií ľudí, ktoré môžu použiť tieto informácie. No a nám pomôže zlepšiť koherentnosť medzi jednotlivými aktérmi, ktorí sú zapojení. Toto je a na ďalšej strane vidíme, na ďalšej strane vidíme, že toto je tiež na to, aby sme ukázali, pretože je dôležité sa to podeliť, pretože vidíme, že keď zanalizujeme všetky protiteroristické politiky v EÚ, vidíme, že vo všeobecnosti sú veľmi orientované podľa kríz na tomto vidíme všetky opatrenia a politické stratégie, akčné plány, ktoré sa vypracovali a prijali každý rok. No a vidíme, že každý rok, keď sa objaví teroristické útok, tak eh, je obrovský náraz nových politík a eh, myšľam sa nad tým, že no, či je to výsledkom detálnej analýzy, alebo či sa jednoducho využije tá príležitosť na presadenie eh, niekoľkých nových opatrení bez potrebnej analýzy rizík a dopadov, ktoré sú dôležité na zaistenie efektivity, o ktorú nám všetkým ide. Takže to veľmi, radi, radi sa to veľmi podľa kríz a na tejto strane vidíme len taký menší výber, aby sme nás informovali. Ja chápem, že to je veľmi ťažké detálne vidieť. Je eh, tu toľko informácií, ale toto je výber všetkých vecí, ktoré Európska únia robí. Je to veľmi veľa. Eh, mnohé, boli, mnohé bolo dosiahnuté, to treba zdôrazniť, ale súčasne vidíme, že, že tu chýba trochu koherentnosť a konzistencia. A by som to ilustrovala trochu ďalej, tak kolega e, povie niekoľko nálezov o zdieľaní údajov a hraničných kontrolách. Dobre, keď sa pozrieme na to, čo bolo dosiahnuté na úrovni EÚ, napríklad v oblasti spolupráce, výmeny údajov, rozvoja systémov a databáz, tak môžeme ukázať na rozvoj boja proti terorizmu Europolu, ale tiež vidíme, že protiteroristická skupina si TG vytvorila spoločnú platformu na výmenu informácií medzi členskými štátmi a ich bezpečnostnými službami. Rovnako môžeme upozorniť na viacero systémov databáza, riadenie kontroly hraníc EU o šengenskom priestore, ale je pochopiteľné, že tieto ostatné opatrenia prispievajú e, významne k bezpečnosti v EÚ a neboli by dosiahnuté bez EÚ. No a pritom nevšetky opatrenia EÚ s cieľom boja proti terorizmu prinášajú tú pridanú hodnotu. Ako sa hovorí, keď sa pozrieme na riadne hraníc, tak e, väčšina opatrení na posilnenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach e, nie je veľmi prispôsobené proti terorizmu alebo proti terorizmu. Často nie je ani hlavným cieľom týchto opatrení. Napriek tomu v mnohých prípadoch teroristické útoky alebo referencie na e, terorizmu prispeli k vypracovaniu takýchto opatrení a vo väčších hraniciach napríklad, keď sa pozrieme na pridanú hodnotu a systému inteligentných hraníc v boji proti terorizmu, tak pridaná hodnota zdá sa niekedy je obmedzená. Ak sa pozrieme na hodnotenie dopadov a obmedzený počet eh, dostupných hodnotení, ale eh, tiež viacero ľudí z praxi spochybnilo pridanú hodnotu tohto systému v boji proti terorizmu. Nespochybňovali pridanú hodnotu samotného systému, ale eh, pri dosahovaní tohto konkrétneho cieľa. Jedna vec je problém výmeny informácií. Ako komisia dospela k záveru v septembri roku 2016, tak povedali, že hlavná teroristický, teroristický, teroristickú hrozbu efektívna výmena údajov je veľmi dôležitá v rámci spravodajských spoločností no a efektívne a rýchla výmena informácií je predpokladom pre úspešné aktivity v boji proti terorizmu. Ale ešte stále je tu fragmentácia na úrovni EÚ, aj národných úrovniach, čo vedie k veľkým bezpečnostným nedostatkom. Vidíme e, komplexné právne prekážky a základné zásadné rozdiely medzi policajnými organizáciami, bezpečnostnými zložkami a ďalšími agentúrami v boji proti terorizmu bránia efektívnemu zdieľaniu informácií medzi týmito službami. V rámci a medzi členskými štátmi. A to nie len kvôli problému interoperability. Na grafe eh, z predchádzajúcej strany sme sa snažili prezentovať, čo sa stane, aká relevantná informácia a databázy v členských štátoch existujú, ale nie je možné vzdielanie informácií. A to platí aj pre celoeurópske systémy. Ak sa nezdielajú relevantné údaje so všetkými eh, členskými štátmi, a tak nebezpečné bezpečnostné nedostatky, na ktoré komisia môžu narastať. Napriek e, existencii formálneho systému, vzdelanie informácií, tak dôvera na základe osobných údajov v členských štátoch je stále zásadným elementom na efektívne vzdelanie údajov. Na druhej strane opakujúce sa problémy, ktoré vidíme s ľuďmi z praxe a expertami, je nedostatok dôvery medzi službami v rámci a medzi členskými štátmi. Tam by som zdôraznil tieto obavy ešte tak mnohí experti a osoby z praxe poukazujú na neochotu zdieľať e, údaje pomocou existujúcich systémov v EÚ. Niektorí experti poukazujú na to, niektoré krajiny nahrávajú veľa relevantných údajov, pričom ostatní sa správajú ako čierni pasažieri. No a niektorí ľudia z praxe hovoria, že nahrávajú veľa informácií do systému Europolov, ale keď hľadajú v týchto systémoch, tak nachádzajú len vlastné údaje. No a súčasne niektorí ľudia z praxe poukazujú na to, že nie je, neexistuje nedostatok údajov a informácií a že príliš vysoké vzdielanie môže spôsobiť uh, neprehľadnosť údajov, potreba, potrebné sú aj relevantné, dobré údaje, no a aj keď mnohé údaje sú potrebné, tak treba zlepšiť a treba vykonávať mnohé analýzy a postupy na spracovanie údajov. Dobre, te, dobre teraz sa celkové zlepšenie relevantnosti a efektívnosti politik na zlepšenie na boja proti terorizmu, tak je jedna vec, ktorá je potrebná, je zlepšenie strategickej vízie a koordinácie, mm, konštruktívne usmerňovanie, pretože teraz sú fragmentované politiky, ktoré uh, sú taká zlatanina, ale strategické usmernenie je veľmi dôležité, no a v tomto ohľade je jednoznačne potrebné jasné vedenie, líderstvo na tejto strane, všetci uh, to poznáte, ale pre mnohých uh, ľudí zvonka, v EU. Toto je zražujúce mnohí aktéry, ktorí sa podielajú na vytváranie politiek, implementácii politík a zaistenie toho, že robíme správnu vec. To neustála súťaž a to nie je v žiadnom prípade užitočné usmernenie a vedenie znamená, že dajú sa zaradiť dlhodobé a krátkodobé potreby a zohľadniť, ktoré existujú, treba sa pripraviť na budúcnosť ale tiež reagoval na súčasné hrozby. A preto sme konali mm, analýzu trendov, ktoré sú dlhodobé, ale tiež zohľadňujú aktuálne hrozby a rizika, ktoré treba zdieľať. No a jedna vec, ktorá, alebo usmerneniu tomuto všetkému, na ktoré by mohlo veľmi pomôcť. No a okrem toho množ, viacero ďalších vecí, na ktoré by sme radi upozornili a ktoré nájdete v našich odporúčaniach správe. Je ich tam 23, ale budem len niekoľko z nich. Tak ako už povedal môj kolega, už je toľko opatrení dostupných a mnohé z nich sú relevantné, avšak e, často sú tu nedostatky, prelínajú sa, ako som povedal, na úvod, po každom útoku eh, je tu nejaká naliehavá potreba, taká príznaná ľudská reakcia, eh, prijať nové opatrenia, pretože čividne sme zlyhali v niečom. Taký je častý záver, ale tiež eh, z mnohých ľudí z praxe, ktorých sme, s ktorými sme hovorili, že oni vidia, že treba zlepšiť spôsob, ako sa implementujú tieto veci. Musíme zosúľadiť spoluprácu a nestačí iba zavádzať nové opatrenia, ide o tom zistili, čo je nevyhnutné zlepšenie práce. A toto je relevantné, ináč nemôžeme zlepšiť tieto opatrenia, takže skúsme sa zamerať nie na nové opatrenia, ale zlepšenie spolupráce. Takže pokiaľ ide vlastne o spoluprácu, dôvera je veľmi dôležitá, ako tom hovoril kolega, takže sú možnosti samozrejme aj nových platform, ale ide skôr o to, ako zdieľať postupy, informácie, povedomie, pokiaľ jednotlivé mandáty, v rámci ktorých sa môžu pohybovať členské štáty, to môže veľmi prospešné z hľadiska zlepšenia operatívnej činnosti. A čo je ešte dôležité, keďže vlastne chceme spôsobiť preventívne, je to lepšie, ako potom riešiť eh, problémy, takže tu je dôležité upraviť v tomto zmysle stratégie EÚ a jedno z odporúčaní, alebo taký návrh, ktorý by sme nasmerovali smerom k vám, je to, ako vytvoriť určitý systém podávania správ pre členské štáty, lebo pokiaľ ide o prevenciu, je to veľmi dobrovoľné, aj vo vzťahu k vyšetrovacím činnostiam, takže je dôležité tam mať určitý systém podávania správ, ktorý zabezpečí to, aby ste vlastne boli informovaní o preventívnych opatreniach, aby to bolo transparentné, aby tam bolo určitý, určitá výmena a tlak na úrovni partnerov. No a celkovo si myslíme, že je dôležité sa vyjadriť aj k zlepšeniu celého politického cyklu a z predchádzajúcej stránky asi ťažko, mm, to vedie, sa to dá asi ťažko posúdiť, ale ide o to, že po každom teroristickom útoku pokiaľ je prvé opatrenia, vypracovajú sa najprv akčné plány, až potom stratégie normálne okolnosti, keď sa nad týmito vecami zamýšľate, je dôležité analyzovať hrozby, je dôležité pripraviť stratégiu alebo krátkodobé opatrenia, potom ide o stratégiu, akčný plán, platformu a potom až opatrenia. Ale tu zdá sa, že je to vždy otočené naopak, takže vlastne pravidelné hodnotenie hrozieb, inteligentné formulácie jednotlivých politických cieľov. Častokrát to vnímame tak, že sú isté tvrdenia, s ktorými sa pracuje, a je tam opatrenia, ktoré sa neopierajú o dôkazy. To nie je veľmi nápomocné, pokiaľ ide o podporu vašich politík. Takže je dôležité sa zamerať na efektívne opatrenia, potom samozrejme pravidelné konzultácie s expertami, pokiaľ ide o to, ako oni vnímajú tieto opatrenia, na čo sa majú zamerať, čo majú dosiahnuť a ovplyvniť. Treba zabezpečiť posilnenie dohľadu A samozrejme tu váš výbor tiež zohráva dôležitú úlohu. A posledná vec, a vidíte to tu v tomto krásnom koláčovom grafe, je tu istá časť tohoto koláča, tá malá časť, ktorá sa venuje monitorovaniu a hodnoteniu, ak teda chcete túto činnosť brať vážne, ja by som chcela povedať, že musí to mať taký rozsah ako tie opatrenia, ktoré boli prijaté teda minimálne. To je záver našej prezentácie. Ďakujem pekne za túto možnosť. Uh, um, the... Ďakujem pekne, áno, veľmi zaujímavá správa, samozrejme je vám v dispozícii. Máme tu aj papierové kópie tejto správy. Iste máte mnoho otázok. Poprosím vás o stručné reakcie, ak je to možné, aby sme prípadne mohli ešte druhé kolo otázok a odpovede, aby sme to časovo, z časového hľadiska stihli. Takže prejdeme z rečníkov tak, v tom poradí, ako ste sa prihlásili. Koordinátori, prihlásili ste sa, môžete sa prosím prihlásiť, či chcete hovoriť, aby to bolo spravodlivé. Pokiaľ na koordinátorov, pán López Aguilar, Poprosím vás maximálne, by ste hovorili dve minúty, no dve, tri minúty. Ďakujem pekne, áno, áno. Je to veľká výzva pre nás všetkých, pre všetkým pre náš výbor, tento výbor Libe. Mohli sme hovoriť o tom aj hodiny, ale samozrejme to nie je možné. Ide o to, ako vlastne naformovať jasné otázky. Takže najprv sa chcem poďakovať. Samozrejme, ďakujem pekne za odvedenú prácu, ako aj prezentáciu. Ďakujem pekne aj za detailnosť týchto, tohoto dokumentu. Áno, musíme si to primerane preštudovať. A mám otázku, ktorá sa týka väzenského systému. To je samozrejme vec, ktorá súvisí s eh, trestným stíhaním celého systému. Takže akú úlohu zohráva väzenský systém, aké sú dobré postupy, pokiaľ je väzenský systém niektorých členských štátov. Myslím si, že tam je možné stojiť určité poučenia, ako vlastne predchádzať radikalizácii v väzenskom systéme a potom vlastne deradikalizácia prostredníctvom e, senzualizácie a informovanie. Ide o to, aby väzenský systém nebol vlastne tak povedať laboratóriom pre šírenie nenávisti a nenávistné prejavy sa šírili a druhá otázka sa týka toho, akú úlohu môže zohrávať Európska únia, respektíve jej koordinátor pre boj proti terorizmu. Máme takéhoto koordinátora, hovoríme veľa o Europole, Eurojuste, ale možno nedostatočne o tom, akú úlohu môže zohrávať koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu. Je to Gilles de Kerkhoff, áno, môže zohrávať určitú úlohu, pridanú hodnotu, pokiaľ o stratégie, aj vo inštitúciám, ktoré sú zapojené do politík, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu na úrovni členských štátov. Uh, thank you. Uh, Pán Alhahu. Uh, is... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o štokomský útok, je očividné, že veľmi zložité zastaviť nejakého samostatne konajúceho páchateľa, ktorý využíva nákladné vozidla alebo nože. Uh, myslím si, že skutočný problém je radikalizácia pokiaľ je o páchateľov, boli nejakým spôsobom nahnevaní, lebo sa teraz zamietlo ich, e, ich žiadosť o azyl, pokiaľ nejaké islamistické myšlienky, to môže iba poukazovať na určité osobné, osobné nenávisť, pokiaľ ten švedský prípad. Pred nejakou dobou došlo vlastne k zamietnutí žiadateľov o azyl sa Eritreje to potom vedlo určitým úmrtiam vo Švédsku, sú ale náboženské organizované motivované činy, ale v rámci niektorých činov, ako to bolo v Štokholme, ten problém súvisí asi s nedobrým azylovým systémom. Ak zamietneme žiadateľov azyl, aby sme ich zadržiavali, kým neopustia krajinu, nedošlo by k takomuto útoku Štokholmu. Ako o tom hovorila e, pani Ginkel, Áno, je dôležité predchádzať teroristickým útokom, preto je veľmi dôležitá prevencia a šírenie informácií, pokiaľ je pri tej radikalizácii. Ale pre také prípady, ako boli v Štokholme, tam to asi nebude nejako, nejakým dôležitým opatrením. Pani de Sargentini, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o predrečníkov, oni poukázali na ten problém, s sme konfrontovaní, totiž to, ak politici majú rozdielne názory, pokiaľ ide o to, čo vedie k teroristickým útokom, samozrejme je potom veľmi zložité vypracovať politiky, ktoré budú to všetko zjednocovať. Ja som pôsobila v Amsterdame na komunálnej úrovni, keď e, tam bol zavražený Theo van Hoch. My sme tam vykonali určité opatrenia, určitú činnosť, viedlo to určitému úsiliu a finančným prostriedkom pre programy deradikalizácie. A potom sa to skončilo okolo, okolo roku 2010, potom vypukla vojna v Sýrii, teraz tu máme návrat džihadizmu, vidíme tu opätovný záujem o programy deradikalizácie, ale e, istú obdob, isté obdobie tam bola, bola priepas, nedostatočná pozornosť, takže ide o to, ako upremiť pozornosť, keď politici presúvajú svoju pozornosť, ako aj financovanie, akým spôsobom môžeme postupovať. Máte nejaký názor na to, ako je možné zabezpečiť, aby sa diskutovalo nedalej o takéto politickej téme. Ďalšia otázka, ktorú mám, sú tí osamelí vlci. A síce, aký typ analýzy môže zabrániť takýmto činom. Keď vy hovoríte o tom, že by mali byť dlhodobejšie prístupy, aby tu boli analýzy toho, ako sa lepšie pripraviť do budúcnosti a určite konkrétne praxi, aká, to, aká to je činnosť vo vzťahu takýmto osamelým vlkom. No a napokon, pokiaľ je o túto inštitúciu, vy tu tak každete tým, ktorí sú presvedčení o týchto veciach. My to oceňujeme, ale myslím si, že to, čo je ten zásadný problém, ten sa týka tej fázy po útoku, aké činnosti ďalej máme ešte pridať. To teda znamená prísť s zastrašujúcimi opatreniami, ktoré by sa dotkli ľudí, ak sa ich to netýka, nevnímajú to a nie je to pre nich pravdivé a ako to vlastne prekonať. Myslím si, že to sú otázky, na ktoré asi nikto nemá odpoveď. Ďakujem pekne, Sofienfeld. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne našim rečníkom. Som veľmi rada, že sa tu stretávame. S veľkým zaujímavom si prečítam vašu správu. Konec koncov my sme už dlho apelovali na to, aby sa prehodnotili proteroristické politiky aby sa odnotila pre všetkým účinnosť týchto politík, to sme žiadali už dlhú dobu. Pevne verím, že sa vykoná čoskoro takéto politické hodnotenie, už je to skutočne na čase, už dávno to bolo na čase. Totiž to ide tu vlastne aj o tú diskusiu, ako najlepšie bojovať pre terorizmu. Musíme si uvedomiť, že to je veľmi ideologická diskusia a veľmi málo sa to orientuje na výsledky. Pán Halal poukázal na prepojenie s imigráciou. Samozrejme, všetko je to vec definície. Keď niekto je nahnevaný, jednotlivec, ktorý využije treba nejaký kuchynský nôž, preto lebo je nespokojný, pokiaľ je fungovanie spoločnosti, štát, západný svet alebo svet vo všeobecnosti, keď sa stane terorizmom, teroristom. Totižto ja to vnímam tak, že je veľa ľudí, ktorí zavraždil ľudí z politických motivov, ale nie sú označení za teroristov. Takže ja si myslím, že tá definícia nie je jasná a čoraz viac sa, ten, sa to využíva pre xenofobné účely a nie pre boj pre terorizmu. Neslúži to na zvýšenie bezpečnosti ľudí, takže mám pár otázok. Pokiaľ ide o radikalizácia, už sa spomínala ako termín, ja úplne som termín násilný extrémizmus. Niektorí ľudia sú radikálni, ale nie násilní. Takže to, čo ma prekvapuje, je to, že stále vlastne bojujem proti symptómom. Vidím to iba malé úsilie mimo akademického sveta, to musím zdôrazniť, aby sme sa zamýšľali, zamýšľali nad tým, čo vedie ľudí k tomu, že vlastne sú vnímaví, pokiaľ ide o takéto extremistické posolstva, niekto sa radikalizuje, niekto nie, v čom je ten rozdiel a zdá sa, že vieme veľmi málo, veľmi málo sa poučili z histórie, totiž to zažili sme určité vlny terorizmu alebo ľudia, ktorí si prečítali príhody ľudí, ktorí v 30. rokoch išli do Španielska a bojovali proti občianskej vojne, tá motivácia, tie vyjadrenie a to ich presvedčenie, to je veľmi podobné tomu, čo v súčasnosti zažívame. Takže ja by som chcela apelovať na väčšie úsilie, aby sme sa, sa snažili pochopiť, čo vedie ľudí k určitým činnostiam, ale potom máte ten kľúč, ako môžete predísť radikalizácia alebo násilnému extrémizmu. Potom druhá otázka. Terorizmus existoval v Európe aj pred e, septembrom 2001. Takže Jednoducho, keď sa pozrieme do minulosti, áno, tie vrcholy tej činnosti boli možno iné, ale vystáva otázka, ako sme sa z toho poučili. Ja mám pocit, stále sa snažíme to nejako no, vymysliť na novo, alebo vymyslieť nejaké nové postupy, ale malo sa poučili z toho, čo sme zažili posledných 10 ročia v Európe. Ďakujem pekne, Jan Albrecht. Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať za prezentáciu aj za prácu na štúdii, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska, z hľadiska našej práce. Je veľmi dôležité analyzovať účinnosť a koherentnosť našich politík v tejto oblasti. Jednoducho už dlho sme diskutovali o týchto otázkach viacejkrát a vždy sme príjmali nové opatrenia bez toho, že by sme jednoznačne vedeli, kam sa uberáme. Stále to ešte prebieha na vnútroštátnej úrovni, takže mám pocit, že ako by to bolo 29 rozličných prostredí. Harmonizácia je veľmi dôležitá, avšak musíme vedieť, čo sa udeje v budúcnosti a čo je možno aj menej účinné. Ja by som ešte raz chcel zdôrazniť to, že vy ste nás informovali o tom, že pokiaľ ide o výsledky analýzy, je dôležité zlepšiť implementáciu a uplatňovanie pravidiel a opatrení, ktoré sme prijali, pripravili. Chcel by som skonštatovať, že na tom sa pracuje. Moja otázka Hovoríme tu veľa o teoretických opatreniach na papieri, možno aj o databázach alebo systémoch, ktoré sa majú vytvoriť. No ale ako je to s tými ľuďmi, ktorí majú vykonať tú prácu? Ako je to s policajnými orgánmi, spravodajskými službami? Lebo všetci vlastne pôsobia na úrovni vnútroštátnych orgánov. To sú tí, ktorí vyšetrujú také útoky, ako treba v Štokholme alebo sa snažia treba predchádzať takýmto útokom. Oni sa nachádzajú niekde v Európe, pracujú v takých stredných menších jednotkách. Ako vy vnímate naše politiky v tej oblasti? Zlepšujeme nejakým spôsobom spoluprácu v teréne? Snažíme sa nejakým spôsobom analyzovať, kde sú nedostatky personálu, možno aj nedostatočne vyškolený personál, pokiaľ ide o kybernetické vyšetrovanie, alebo pokiaľ ide o spoločné vyšetrovania cezhraničného charakteru, kde sú zapojené rozličné jazyky, rozličné kontexty. Ako vy vnímate tú prácu v spoločných vyšetrovacích tímoch, tímov Europolu? Ďakujem. Please. Ďakujem pekne. Helga Stevens, nech sa páči. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Chcem sa samozrejme ja poďakovať našim expertom za e, cenú prezentáciu výsledkov prieskumu. Pokiaľ ide jeden konkrétny bod, chcel by som skonštatovať, že Európska únia musí viac investovať do nástrojov, ktoré už existujú a máme k dispozícii Konec koncov už sa to spomínalo, že pokiaľ ide o disponibilné nástroje, mali sme ich využívať lepším spôsobom a potom samozrejme ide aj jednotlivých aktérov, ktorí musia byť lepšie vzájomne prepojení. To je samozrejme otázka koordinácie, ako aj spolupráce. Celkovo to nie je nový problém, o tom sa už hovorí pomerne dlho. No a chcela by som položiť konkrétnu otázku, ktorá sa týka samotných dôvodov prečo tu ešte stále máme na európskej úrovni tieto problémy s koordináciou? Súvisí to s tým, že vlastne členské štáty chcú všetko vykonať sami, namiesto toho, aby spolupracovali na, vnútrošt- na úrovni EÚ, aby vytvorili lepšiu situáciu pre občanov. Viem, že niektoré členské štáty sú také zdržanlivejšie, pokiaľ ide o výmenu informácií. Áno, to môže byť istý dôvod, ale sú aj nejaké iné body. To je veľmi dôležitý bod, na ktorý sa musíme zamerať. Totiž bez spolupráce jednoducho sa situácia nezlepší. Zároveň si musíme uvedomiť, že terorizmus v súčasnosti je dôsledkom situácie na Blízkom východe. Preto je nevyhnutné mať istý záujem pre témy, ako je zabezpečenie hraníc, tu ide o zabezpečenie našich vonkajších hraníc a samozrejme potrebujeme venovať pozornosť bezpečnostnej politike. Chcem sa spýtať, či na úrovni EÚ existujú dostatočné aktivity. Viem, že príslušný komisár celkovo je veľmi aktívny, pokiaľ je bezpečnosť v rámci EÚ. Istá otázka, či postupujeme dobrým spôsobom, ale či mať nejaké odporúčania komisárovi. Please. Ďakujem pekne. Teraz Birgit Cipel, nech sa páči. Uh... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to, o čom hovorila pani Ginkel, pokiaľ je stratégie, ja by som to povedala tak, že v zásade po každom útoku boli tu určití aktéry, ktorí požadovali nové opatrenia, avšak nikdy sme nehovorili o nejakej jasnej stratégii. Takže o čo to v zásade ide? Mali sme tu útoky, kde sa využili strelné zbranie, potom sme sa merali na legislatívu na, pre strelné zbranie, potom boli útoky, ktoré sa, kde boli sa využili nožie, nože alebo nákladné vozidla. Budeme niekoľko legislatívu v tej oblasti? Asi nie. Takže pokiaľ túto štúdiu, tak vždy tí teroristi boli vnímaní tak, že sú to ľudia, ktorí pochádzajú z nejakých zvláštnych vzdialených krajín, ale v prvom rade sú to ľudia, ktorí vlastne veľmi dlhé obdobie žili a pracovali v našich krajinách a potom sa radikalizovali. No a stále nevidím tu nejaké veľké úsilie alebo ochotu na úrovni členských štátov hovoriť o prevencii alebo o integrácii. a zároveň, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí vlastne dlhodobo žijú v našich krajinách a sa radikalizujú, a ešte je to také doplnenie k tým osamelým vlkom, chcela by som ešte pripomenúť, že existuje taký ľudia ako Breivik, Takže vlastne, aký je ten zmysel tých hraničných kontrol? Je to to opatrenie, ktoré prezentujeme našim občanom, ako to, ktoré sa má zabezpečiť? Takže by som chcela podporiť to, na čo poukázali naši rečníci, v tom zmysle, že musíme sa zlepšiť nielen pokiaľ ide o prevenciu a integráciu, ale musíme tú prácu vykonať ešte predtým, ako dojde k útokom. To znamená, že potrebujeme potrebnú expertízu špecializovaných pracovníkov, ktorí vlastne sa zamerajú na tú celú scénu, budú sledovať, čo sa tam deje, takže bude nevyhnutné mať teraz špecializovaných pracovníkov, ktorí budú informovať o tom, čo sa deje, akí sú tí ľudia, ktorí mohli spôsobovať problém v neskoršej fáze. A samozrejme, to nie je vôbec nové posolstvo z hľadiska parlamentu. Je tu istý problém s výmenou informácií a ešte doplním to, čo hovorila kolegyňa Helga Stevens. Nie je to iba problém medzi členskými štátmi, vy ste veľmi jasne to naznačili. Je to problém aj v rámci členských štátov, že rozličné agentúry a aktéry jednoducho disponujú relevantnými informáciami, ktoré nezdieľajú. To je určité poučenie a na nešťastie naše členské štáty sa nepoučili z tých prvých útokov, ktoré sme tu zažili v Európskej únii. Pokiaľ ide o isté informácie, áno, tie boli k dispozícii, avšak neboli na tom mieste, tam, kde by boli prospešné, ešte predtým, ako došlo k útokom, takže očividne je tu problém a tento problém sa nemôže vyriešiť iba legislatívou. E, ide tu o šírenie povedomia vo vzťahu ku všetkým aktorom by sa zdieľali tieto informácie. Takže ak celá táto diskusia v konečnom dôsledku môže poviesť k tomu, že sme nemali hovoriť po každý krát iba o nových opatreniach, ktoré sú veľmi nákladné. My nakladáme veľa finančných prostriedkov na tieto opatrenia. Sú to peniaze daňovníkov, ktoré vynakladáme bez toho, že by sme mohli skonštatovať, že dobre, teraz sme aspoň do istej miery zabezpečili dodatočnú bezpečnosť, musíme sa zlepšiť, pokiaľ ide o to, aby sme, ako ste vraveli, pôsobili ešte predtým, keď je udalostiam, musíme lepšie využívať informácie, ktoré máme v dispozícii, musíme zlepšiť expertízu, aby sa zamerali nové výzvy, ktorým môžeme byť konfrontovaní a jednoznačne musíme zlepšiť výmenu relevantných informácií, ináč môžeme mať aj stovky opatrení a nebude to prospešné. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za štúdiu aj prezentáciu a analýzy údajov, ktoré ste zhromaždili. Notujem, že to je len po anglicky. Skoro, že to nie je v mojom rodnom jazyku, ale v každom prípade ďakujem veľmi pekne za reakcie, mm, žiadosť, koherentnosť rôznych reakcií na európskej úrovni, no problémy, ktoré ste mali, ktoré ste zdôraznili. Schopnosť reagovať na všetky výzvy. No a ja som presvedčená, že treba spájať sily a treba mať spoločnú stratégiu a nie len nejaký nárast opatrení, rôznosť hluku opatrení po každom útoku, po každej, po každom probléme, ale len čiastočné reakcie treba spoločne zhromažďovať údaje a dáta, aby sme mohli koordinovať opatrenia a reakcie. A to ste jasne zdôraznili v tomto dokumente. A treba vytvárať nástroje, ktoré sú skutočne európske. Ja nechcem eh, pred našim výborom opätovne lutovať, že niektorej alebo niektorí z nás eh, CCUPNR, ktorý nie je európskym nástrojom, ktorý zavádza mnohé opatrenia, ktoré sú národné a ktoré neumožňujú zavesť európsku odpoveď. Treba vytvoriť jeden európsky nástroj, ktorý nám umožní postupovať účinnejšie a efektívnejšie vo vašej prezentácii. Tiež trváte na nekoherentnosť niektorých databáz. Hovoríte, že pre niektorých prípadoch neexistuje pridaná hodnota mohli by ste na troš- na trochu objasniť, čo navrhujete, aké riešenie v tejto oblasti, aké sú údaje, ktoré chýbajú, aké elementy koherentnosti potrebujeme, pretože treba, aby sme všetci sa vydali európskou cestou a chceme, alebo spoločnou cestou a chceme nájsť prostriedky a nástroje na spoločného boja proti terorizmu. No a otázka, ktorá je v aby sme dokázali e, reagovať na obavy našich občanov o bezpečnosť. Treba teraz pracovať spoločne v stratégii a na pojení nástrojov, ktoré sú nekoherentné, nekompletné, čiastočné. Je to veľa otázok, ale si myslím, že je správnou cestou. Ak dovolíte, aby som ešte pridal jednu ďalšiu otázku. Samozrejme, vám pekne ďakujeme za vašu spravu. Súhlasím s pani Intervelt, e, že budeme e, schopní využiť túto, tieto podklady pri našej diskusii ohľadom toho, ako postupujeme. Vy ste vlastne e, sa vyjadrovali k otázke pridanej hodnoty a je to, e, je to aj e, zviditeľnené v tom kruhovom diagrame. A skutočne je viacero pracovných skupín v, na pôde rady, ale sú len dva aktéry, ktorí sa venujú bojom proti terorizmu. Je komisár, nový komisár, ktorý má toto v portfóliu a potom máme eh, príslušného koordinátora pre túto otázku. Teda k mojej otázke. Vo vašej správe konštatujete, že aktivity alebo postupy, ktoré uplatňuje EÚ, eh, sú akési len príležitostné. Eh, ale máte úplne pravdu. Jednoducho eh, venujeme sa eh, rôznym okrahom BNR, e, vystopovanie finančných transakcií na medzinárodnej úrovni. Ak koncipujeme novú stratégiu a chceme zabezpečiť pridanú hodnotu EÚ, vieme, že primárne je to v kompetencii členských štátov, ale sú určité politické, praktické dôvody, prečo musíme veci prehodnotiť. Myslíte si, že nech sa snažíme akokoľvek, ten rámec bude vždy mať určité také mm, e, otvorené miesta, nedotiahnuté miesta. Teda pýtam sa vás, mm, čo by malo byť našim e, cieľom, k čomu by sme mali e, smerovať. E, tá stratégia EÚ prijatá v roku 2015 zlyhala. Prečo zlyhala, pýtam sa. Určite my sa zaoberáme rôznymi kúskami, rôznymi čriepkami, ktoré s tým súvisia a, a stále viac a viac sa hovorí o tom, že nepotrebujeme koncipovať nové, novú legislatívu. Máme PNR, ale treba to dôsledne implementovať ale e, sú, e, sú ďalšie oblasti, ktoré zatiaľ, e, v ktorých sme zatiaľ veľa toho neurobili. To, tak teda znie moja otázka a druhá moja otázka existujú rôzne e, ďalšie modely obmedzovania týchto prejavov. Vy ste naznačili to, že politici e, narýchlo niečo nakoncipujú, pretože vlastne občania to očakávajú, nejaký, nejakú reakciu, nejaký počin. Ale e, existujú aj modely alebo prejavy presne opačné, e, opačného e, chovania sa e, politikov, že hlásajú to, že nemáme príjmať nejaké nové kroky, ale, ale práve naopak uplatniť dôsledne to, čo máme. Alebo je politik na to odsudený, že musí vždy ísť niečím novým, ako by vyrukovať, pretože občania to očakávajú pre svoj pocit istoty. Pani Van Ginkel, chcem sa vám pekne poďakovať za všetky otázky. Presviača nás to o tom, že tá naša práca zhmotnená v tejto správe eh, je práca, eh, o ktorej si ľudia chcú niečo prečítať a chcú sa nad tým zamyslieť a že to povedie možno k návrhom e, určitého zlepšenia. Tých otázok e, zaznelo e, pomerne veľa, pokúsim sa zodpovedať čo najviac z nich. Určite ma podporí aj kolega. Začnem otázkou pána Lópeza. Dopytoval sa na väzenský systém, aká je súvzťažnosť so systémom trestnoprávnej, systémom trestnoprávnym, či sú nejaké postupy, praktiky hodné nasledovania v tejto oblasti. Isto tá otázka ide trošku nad rámec obsahu samotnej správy, ale veľmi rada sa zhostím tej otázky. Myslím si, že e, toto trošku súvisí aj e, s poznámkou pani Sophie Invelt ohľadom definovania e, terorizmu. E, radikálny e, je čosi iné ako radikalizácia. Radikalizácia je proces, ktorý môže vyústiť do e, násilného terorizmu. A skutočne to môže aj znamenať teroristický čin deradikalizácia ak takto uvažujeme, je taký, je taký čudný pojem, akoby vychádzal e, e, z toho, že existuje stav radikalizácie a potom deradikalizácie. E, Eh, aktuálny výskum a analýza potvrdzujú to, eh, že eh, uplatňovanie akýchsi postupov deradikalizácie vždy bude ťahať za kratší koniec, pretože <laughs> nemôžete nejakým spôsobom skontrolovať alebo vyhodnotiť výsledok. Ide skutočne o to, aby sa zmenil spôsob myslenia. Ide o to, aby sa zmenilo to nastavenie zmenilo v tom zmysle, že už nie je násilne e, extrémne orientovaná. Áno, e, často sa tvrdí, že práve väzenia sú také ohniská, že ak sa ocitnete vo väzenskom prostredí, tak e, neodvratne musíte byť tam radikalizovaní. Myslím si, že to je trošku prehnané konštatovanie, ale určite väzenské prostredie je rizikovým prostredím. Viete, situácia sa líši od štátu k štátu. Sú členské štáty, kde sa investovalo do programov, ktoré e, fungujú e, v väzenskom prostredí, kde e, vlastne sú aj sú aj stretnutia s psychológmi, je tam proces akej, akejsi, takejsi edukácie, akejsi konzultácie a e, to znamená, že keď ten väzeň je prepustený, keď sa vracia do e, spoločnosti, e, tak ten proces rehabilitácie, reintegrácie je dobre naštartovaný. Existujú aj za väzenskými múrmi rôzne systémy, ktoré podporuje, podporujú týchto prepustených, prepustené osoby. Sú to probační pracovníci, sú to programy zamerané na pomoc pri získaní bývania, pri získaní zamestnania. A v tom mm, sú veľmi dôležité probačné e, agentúry, probační e, pracovníci. Čiže e, treba podporu poskytovať relevantnú pomoc v praktickom živote a treba skutočne aj pomáhať tým rodinám, do ktorých sa vracajú títo bývalí väzni rodiny e, takýchto odsudených nesú, nesú určitú stigmu hamby a treba im, im pomáhať. A skutočne existuje celý rád veľmi zaujímavých podnetných programov v mnohých členských štátoch, ktoré by mohli ísť príkladom. A samozrejme na opačnom e, konci e, spektra existuje členské štáty, kde je tá situácia úplne opačná. Ehm, skutočne existujú rôzne e, e, centra excelentnosti, kde, ktoré sa zameriavajú na túto problematiku a, a slúžia ako miesta, kde sa e, dochádza k výmene a zdieľaniu tomu vzdielaniu tých najosvedčenejších praktík. A pán López aj ďalší sa dotkli otázky rečnička sa objavi, obrátila na e, kolegu, či sa chce vyjadriť k otázke e, e, toho koordinátora pre boj proti terorizmu. Mu treba si uvedomiť, že koordinátor má veľmi oklieštený mandát a aj rozpočet jeho hlavnou úlohou je venovať sa teda osvete, venovať sa analýze, venovať sa zmene povedomia. Musíte si uvedomiť, že to je skutočne veľmi malá e, kancelária, na rade. Máme samozrejme e, už teraz trošku posilnené to úsilie tým, že máme komisára, ktorý má toto v portfóliu, ale vieme, že tento komisár E, komisár e, e, funguje len niekoľko mesiacov a vlastne nastúpil už vo fáze, keď naša správa bola hotová. A vlastne situácia je taká, že tie, títo dvaja aktéry e, vlastne si vytyčujú e, to e, územie svojej pôsobnosti. Ale domnievame sa, že je dôležité mať také strategické usmernenie, o tom hovorím aj v našej správe. Jednoducho je potrebné, aby bol niekto, niečo, ktoré, čo má silný, jasne vymedzený mandát, ktorý vlastne má dosah aj na, na členské štáto. Pán e, Kirkov je tým koordinátorom a jeho hlavnou úlohou je poskytovanie informácií, nastolovanie otázok, pretlačanie týchto dôležitých otázok do agend e, e, relevantných orgánov a inštitúcií. No ale treba si uvedomiť, že tento koordinátor má veľmi oklieštené právomoci a mandát. No a k otázke, ako e, zastaviť tých osamelých e, vlkov, osamelých e, teroristov. Myslím si, že toto zarezanovalo v otázkach viacerých rečníkov. Chceme po, pochopiť, čo vedie k radikalizácii, prečo sú niektoré osoby také vnímavé na podnety vedúce k radikalizácii. E, skutočne musíme konať e, preventívne a teda podchytiť e, tieto radikalizačné trendy predtým, než je niekto zradikalizovaný. Niekto tu konštatoval, že sa e, nevyvíja žiadne úsilie e, v tej oblasti prevencie. Mm, dovolím si s tým nesúhlasiť. Myslím si, že sa e, veľa úsilia vynaložilo v tejto oblasti, ale vôbec to nie je ľahké aby ste mali tú vhodnú formu, eh, formu komunikácie s tými, eh, s tými osobami, ktoré sú mm, eh, najviac potenciálne vnímavé na takéto, na takéto mm, podnety, radikalizajúce. Čiže máme celý, celý arzenál tých mm, faktorov pasívnych, aktívnych a vo všeobecnosti e, samozrejme e, poznáme e, určité rizikové faktory, tým sa musíme prednostne venovať, pretože sme ich dokázali už identifikovať. Myslím si, že je dôležité sa snažiť presadzovať aj výstupy z prác vo vedeckej obci existuje určitá väzba medzi, eh, osob, medzi osobami, ktoré majú určité problémy eh, duševného zdravia a hm, práve to, že majú teda v tej kognitívnej sfere tieto osoby eh, určité, určité sú v určitej miere viac otvorení takýmto radikalizačným podnetom. Až 60 tých, ktorí sa e, e, akýmsi e, spôsobom ocitli vo vyšetrovaní teroristických aktov, 60 týchto osôb sú osoby, ktoré ktoré boli v hľadáčiku sociálnych služieb alebo alebo teda e, služieb, ktoré sú zamerané povedzme na osoby, ktoré e, vykazovali určité problémy. E, a skutočne ide osoby, ktoré majú pomerne vážne problémy, nie len niečo, nejaké ľahké formy problémov. A tomu treba venovať zvýšenú pozornosť. Pani Sargentini E, e, nastolila aj otázku e, určitej, určitého poklesu záujmu, že ľudia sú už unavení z, z toho, že sa neustále o tom hovorí, ale nič sa nedosahuje je potrebné e, pokračovať v analýze týchto trendov a je dôležité e, e, mať, mať jasno v tom, čo sa deje a by, byť schopný predvídať E, čo nám naznačujú trendy e, v tej e, drobnej trestnej činnosti, čo z toho vyplýva, kam to smeruje, snažiť sa vlastne odhalovať tie prvky zvýšenej zraniteľnosti v komunitách a potom na to sa zamerať a bez pochyby treba, e, treba sa e, ve, skutočne venovať e, tej prevencii. No ako to vyzerá s časom, pretože tých otázok je veľmi veľa. Myslím si, že skutočne sú to vaše otázky na mieste. Takže ďalej je tu otázka toho, ako ako e, e, presvedčiť o tom, že e, viete, čo sa deje, že ste v predstihu aby skutočne e, politici e, neuviazli v tej pasci, že budú len vyzývať a snažiť sa zavádzať nové opatrenia práve len kvôli tomu, že verejnosť to očakáva, že politici majú navrh, že e, vedia, čo, vedia ako postupovať a sú, pripravení uviezť nové opatrenia. Už Pravidelne sa vydávajú správy verejne dostupné, kde sú uvedené e, hrozby, ktoré boli identifikované, aké aktivity boli podniknuté v snahe na to reagovať. Nedokážeme zabezpečiť 100%, e, zabezpečenie, ale e, myslím si, že to je správna línia a nie stále ako si e, volať po e, nových opatreniach, teda aké ponaučenia e, sme si vzali z tých snách, ktoré boli realizované, povedzme, ešte aj z toho obdobia pred 11. septembrom 2001. No, musíme si uvedomiť, že je to veľmi komplexná otázka a Eh, viac a viac pozornosti sa venuje tým, tým eh, základným dôvodom, tým príčinám, východiskovým príčinám, eh, od ktorých sa odvinuli tieto prejavy. Musíme reagovať na násilný extrémizmus a a vieme, že sú tie prejavy veľmi frekventované a máme novú americkú administratívu, kde sa men, mení e, vlastne tá orientácia a teraz stále viac sa hovorí v Amerike o boji proti násilnému islamizmu namiesto extrémizmu a, e, ako by to e, nahrávalo do karát nových formám radikalizácie. No a musíme si uvedomiť, že e, je dôležité zlepšiť e, e, toky, mechanizmy výmeny dát a treba zlepšiť tú situáciu. Určite kolega k tomu povie, čo si viac. Yes, thank you. Um, just to add to what you said about um, the, the different lessons that we might learn. Len k tomu, čo ste povedali, no myslím, že zaujímavé je všimnúť si, že keď sme hovorili o členských štátoch, ex ich expertoch, ľudí z praxe treba upozorniť na to, že súčasná vlna terorizmu je úplne iná ako to, čo, je, eh, čo sme videli, alebo čo sa vníma, eh, úplne inak ako vo východných krajinách, čo je terorista alebo násilný terorista. No, oni vnímajú extrémny strom pravicu ako uh, zdroj terorizmu. No a aj tu musíme vidieť, ako toto skombinovať, pretože keď eh, sa snažíme vypracovať európsku politiku, ktorá mala čo najviac eh, zohľadňovať tieto rozdiely. Teraz pár slov k údajom, databázam a pohraničnej bezpečnosti. Najskôr pán Albrecht hovoril o tom, že niekedy máte pocit, že nemáte 29 rôznych prostredí namiesto jednej EÚ. Ja s tým súhlasím, pretože e, ten komplikovaný obraz, ktorý sme nakreslili, ako všetko sa riadi na úrovni EÚ, môžeme tiež urobiť 28 obrázkov pre každý jeden štát EÚ a mnohé z nich sa nepodobajú. Sú teda rozdielne v mnohých spôsoboch. E, sú zorganizované rôzne v právnom kontexte. No a to sa o sebe komplikuje veľmi nielen interne v členských štátoch, ale aj medzi členskými štátmi posilnenú spoluprácu, ak tieto bariéry je možné prekonať. No a no, komplikovanie, keď oslovím rôznych aktírov eh, v, na pomoc boji proti terorizmu, napríklad Sonák a iné agentúry, tak to ešte viac komplikuje. Vždycky tento celkový obrázok vedeli, ako harmonizovať alebo súľadiť veci. A ďalšia problematická vec, a to súvisí s komplikovaným obrazom. Dáta a informácie sa zbierajú na rôzne účely a samozrejme niekedy sa spätne nájde, že na jednej strane sú tu údaje, ktoré mohli pomôcť v boji proti terorizmu, ale to nie sú vždy tie informácie, ktoré boli zhromaždené za účelom, za týmto účelom v tom momente. No a kvôli komplikovanému kontextu, nielen v členských štátoch, ale všeobecne, je to náročná úloha dostať správne údaje v správnom čase správnym osobám. No a na toto existuje pár vecí, ktoré by sa dali zvážiť. Hlavne, čo sa týka budovania nových databáz. No a vidíme, že väčšina z nástrojov, čo týka hraničnej bezpečnosti, tie sa nebudú za účelom boja proti terorizmu, ale z viacerých údajov. Možno keď by sme chceli skutočne posilniť boj proti terorizmu, tak by bolo dobré odpovedať na otázku, aký by bol najlepší systém len na boj proti terorizmu alebo zabráneniu teroristických eh, vecí, okrem ostatných systémov, ktoré si všetci viete predstaviť. Teraz v mnohých prípadoch eh, sa predkladá riešenie a kontroluje sa to na pozadí toho, akým účelom by mohlo slúžiť alebo dosahovať nejakých cieľov by mohlo slúžiť, takže to treba zvážiť. Ďalej nie je to len o údajoch, a systémoch a databázach, ale aj o ľuďoch v práci. My sme nešetrili, koľko zdrojov sa investuje v rôznych členských štátoch, alebo aké sú schopnosti ľudí, ktorí sa podielajú na protiteroristické činnosti v členských štátoch. Ale vo všeobecnosti vidíme, že existujú rôzne rozpočty v rôznych členských štátoch. Niekedy sa rozpočty krátia kvôli hospodárskym krízam a pozornosť pri téme sa tiež stráca. No a v čase musia posilniť. Ale niektoré schopnosti sa nedajú nadobudnúť zo dňa na deň, takže je to tiež proces investície do ľudí, zručností, schopností. Ako som povedal, tak my sme nešetrili v takom rozsahu. To je kompetentný, ale že by bolo zaujímavé získať lepší, lepšiu predstavu o tom, čo sa používa v rôznych členských štátoch, tak ako povedal pani Intveld, a mohli by sme to urobiť tiež takým spôsobom orientovaným na výsledky. Čiže aký je výsledok toho, čo sa deje, čo sa robí v členských štátoch s tými opatreniami, ktoré boli vytvorené na úrovni EU, ako aj na úrovni členských štátov. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu. Myslím, že veľmi často zadávame výskumu práce a najlepším komplimentom je, že ich aj použijeme. Takže ako som povedal, tak veľmi naliehavá debata myslím o tom, aká je naša úloha. Myslím, že máme prísne pravidlá otázka je, ako to postupovať s tým vpred. Vidíte, že imperatív, ten, čo už máme. Sú tu mnohé ďalšie otázky a pomerne obsiahle, mnohé z toho môžeme použiť. Ďakujeme veľmi pekne a opätovne kolegovia. Sú tu, máme tu tlačené exempláre, takže ešte si to zobrať. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz prejdeme. A uvedomujem si, že štvrtok čakajú nás ešte dva body. A som rád, že konečne budeme počuť prvú správu od pracovnej skupiny na výboru Libe na kontrolu Schengenu. Len upozorňujem kolegyne, kolegovia, že pre tých z vás, ktorí to neviete, koordinátori LIBE vytvorili pracovnú skupinu s LIBE, aby sme lepšie plnili svoju úlohu politickej kontroly. Myslím, že všetci súhlasíme, že to momentálne veľmi potrebujeme na to, aby sme pochopili presne, čo sa deje. Pravili kontrolu zmien v šengenskej zóne. Takže momentálne poprvýkrát počívame zastupcov pracovnej skupiny. Dúfam, že to bude sa deť pravidelnejšie. Ďakujem Karlosovi Koelovi za prijatie predsedu tejto skupiny a za jeho prácu na základe jeho dlhodobých skúseností v tejto oblasti. Takže Carlos, prosím, povedzte nám vaše prvé, jeho prvú správu z činnosti tejto skupiny. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, táto pracovná skupina bola vytvorená, ako ste povedali, aj zaistila parlament bude mať všetky prostriedky na vykonávanie svojho práva demokratickej kontroly. Ja som veľmi rád, že a veľmi rád vždy predložím správu, keď si to budete želať. Viete, v poslednom voľnom období a porokovania s radou parlament schválil nový šengenský hodnotiaci mechanizmus. S Pomocou tohto mechanizmu môžeme zaručiť, zaručiť že parlament bude plne informovaní v týchto otázkach tým, že budeme mať prístup k dokumentom vrátane klasifikovaných dokumentov ako hodnotenia a odporúčania členské štáty. Ja som veľmi rád, že môžem povedať, že momentálne k našemu priatému zasadnutiu už sa nám podarilo dosiahnuť niektoré výsledky. Skôr komisia už parlamentu poskytuje ústne briefingy o hodnoteniach vykonaných vo všetkých oblastiach šengenského hodnotiaceho mechanizmu. A to sú vonkajšie hranice, spoločná vízová politika, šengenský informačný systém, ochrana údajov, policajná spolupráca a návraty. Prvý z týchto briefingov sa zameriaval na externé hranice Grécka a Chorvátska. Po druhé, po týchto briefingoch parlament poprvýkrát vypracuje správu o fungovaní šengenskej jeho priestoru. Po tretie, prijali sme rozhodujúce roky tak, aby utajované dokumenty boli e, prístupné poslancom v bezpečnej miestnosti v parlamente. No a po štvrté, my sme vyššie k tomu, aby sme priamo dostávali do všetky dokumenty Európskej komisie. Ale zatiaľ to tak nie je. Ako viete, včera Európska komisia po tretíkrát navrhla, aby e, kontroly na interných hraniciach boli predlžené v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Norsku. To je posledný krát, kedy komisia môže predložiť takýto návrh na základe alebo kvôli migračnej krízy, kríze. Takmer dva roky prešli, odkedy sme zaviedli inter- kontroly na vnútorných hraniciach rok prešiel odvtedy, čo 5 krajín má súčasne kontroly na interných hraniciach. Takmer pol roka uplynulo od lehoty, ktorú si komisia stanovila, že je Schengen do, no- späť do normálu. Ale je tu. Ja by som povedal, že to je znepokojujúce, že parlament nemá k dispozícii všetky skutočnosti. Nevieme, čo sa deje na vnútorných hraniciach. Nie sú žiadne informácie, alebo keďže žiadne informácie nám teda v tomto ohľade neboli postúpené. Ako si možno pamätáte, začiatkom roka na tomto výbore som požiadal komisiu a spýtal sa komisia, ako vieme a môžeme zhodnotiť, či takéto kontroly sú alebo nie sú potrebné, keď nemáme informácie. Koľko kontrol existuje v krajinách? Koľko nelegálnych imigrantov sme zastavili? aké kontroly sa vykonávajú, aký je hospodársky dopad týchto kontrol. Tieto otázky sú stále platné aj takmer po 5 mesiacoch. A tento parlament zatiaľ nedostal žiadne informácie. No a žurnalisti z EU Observer majú prístup k týmto dokumentom ešte pred Európskym parlamentom. Vážený pán predseda, na záver chcem vám povedať, že som napísal pánu Aramopolosovi, komisárovi, a žiadam ho, aby nám dal tieto informácie, ale myslím, že je čas na formálnu žiadosť tohto výboru. A ja by som vás preto rád požiadal, aby ste poslali lista ako naliehavú záležitosť v mene tohto výboru. Ja som rád, že sme prijali kroky na zaistenie toho, aby Európsky parlament mohol brániť Schengen a slobodu pohybu, čo si občania vážia najviac. A napriek tomu e, nás stále čaká veľa práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carlos. A ešte predtým, než dostane slovo Sophie a Bodil, môžete mi povedať, že to, čo ste povedali, úplne dôvodňuje rozhodnutie, ktoré sme prijali, aby sme mali túto pracovnú skupinu, aby sme sa sústredili na šengenský priestor. A ďalej som si istý, že to podporíte. Komisie napíšem okamžite, aby sme mali prístup k správam. Členské štáty nám nehovoria o tom, čo robia a my jednoducho nevieme, čo sa deje a musíme byť informovaní. Takže tí, ktorí sú skeptickí z existencie ďalšej pracovnej skupiny, treba uvedomiť, že my sa musíme na túto oblasť sústrediť tak, aby sme mali štruktúru zodpovednosti, ktorú my vybudujeme. Takže ďakujem veľmi pekne, ja som vám chcel uistiť a okamžite napíšem komisii a slovo dostáva Silvi Gio, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja ako posledná členka skupiny SAD. Dobre, ale aj kvôli záujmu túto tému chcel by som, chcel by som poďakovať Karlosovi Koelovi za prácu. Ja viem, že to zaujíma mnohých ďalších členov tohto výboru. Ja by som chcela podporiť návrhy pána predsedu, že je úplne legitímne že aj prístup k informáciám, rozhodnutia, ktoré sa príjmajú v tých oblastiach. A my potrebujeme, my ako parlament, byť informovaní o tejto otázke, takže je to legitímna požiadavka a treba ju podporiť. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu, ďakujem pekne Silfi. A teraz Bodil. Ďakujem pekne. No, počkám ešte chvíľku, kým si nasadíte slúchadlá. Takže ja by som chcela povedať, že plne súhlasím s tým, o čom hovorili naši rečníci. Myslím si, toto je veľmi dôležitá práca a sú tu úlohy, ktoré musíme naplniť z našej strany. Chcela by som ešte sa vyjadriť trošku k tomu, čo sa vlastne udialo tento týždeň strany komisie, tie posúdenia, ktoré sa vypracovali a v zásade je to e, čas toho, čo sme si želali. Vlastne ide tu o predlženie tých kontrol, aj keď sa vlastne e, vo vzťahu k Dánsku odbúrali kontroly občianských preukazov alebo dokladov, tak vlastne všetko, čo sa vykonalo, tak chcem sa spýtať, či komisia posúdila vykonanie týchto dočasných kontrol na hraniciach či sa to vykonalo iba vtedy, keď je to nevyhnutné, či to bolo primerané, či to bolo zacielené a nejakým spôsobom obmedzené. Pokiaľ ide o intenzitu týchto kontrol. Takže ide o to, či sa nejakým spôsobom obmedzila možnosť verejnosti prekračovať hranice. Mňa by zaujímalo, že ako to vlastne je. A keď sa pozriem do Švédska, ja keď cestujem odtiaľto na juh Švédska, cestujem cez Kodaň, tam sú hranice a musím povedať, častokrát to veľmi nepríjemné, vyžadovalo to veľmi veľa času. Ľudia na juhu Švédska sa veľmi stiažovali, podniky, úrady, všetci. Bolo to veľké obmedzenie, pokiaľ ide o pohyb osôb medzi predovšetkým Kodaňom a Malmö. A okrem toho je to jeden región, pokiaľ ide o trh práce. Takže niekedy je to tak, že komisia sa stavia veľmi tak povedz priateľských, pokiaľ takéto obmedzenia pohybu, aj keď sa hovorilo, že dobre, že bolo to primerané a tak ďalej. Myslím si, že v každom prípade musíme varať pred tým, aby to sa dalo zaviesť takto veľmi ľahko do budúcnosti, tak pokiaľ ide o tie odporúčania, s ktorým prišla komisia, pokiaľ ide o policajné kontroly a tak ďalej, toto je všetko veľmi dôležitá vec pre nás ako parlament, aby sme preskúmali, či to je primerané a či je to dostatočne zacielné a obmedzené. A Jednoducho musíme si uvedomiť, či komisia má informácie o tom, čo vlastne sú dosiahnuté tieto členské štáty. Ďakujem veľmi pekne. To veľmi dobre ilustruje, čo sa deje Švédskom, Mostacel všetky problémy to ukazuje, aký záujem tu existuje tiež nepochopenie verejnosti tom, čo sa deje so Schengenom, takže to plne odôvodňuje náš prístup, že potrebujeme tú dodatočnú kapacitu v forme pracovnej skupiny, v forme expertov, ktorí túto úlohu, takže my okamžite napíšeme. Ja tiež napíšem koordinátorom a ja sa ospravedlňujem, takže niekto musí byť na programe. Vo štvrtok ospravedlňujem sa Carlosom, Silvi a Bodil. Budeme o tom hovoriť na ďalšom zasadnutí Libe, v časti programu a tiež o tom budem hovoriť s koordinátormi je to momentálne veľmi dôležitá otázka, takže ešte raz ďakujem pekne Carlos. A prejdeme k záverečnému bodu nášho programu. A to je ďalší dôležitý bod. Celá táto otázka práva proti korupcii. Pán Onidi tu ešte nie je.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 Sophie, ostanete tu do 11.50. Sorry, I don't want to put you on the spot. No, prepačte, nechcem. Sylvie, Sylvie, ja ak nezostanem sama, tak eh, zostanem no. Ak je vaša spoločnosť, iste veľmi zaujímavá, pán predseda. Yeah, but what if he comes out of there?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 kým sa vyhneme takéto nepríjemnej situácii. Takže bude to o 5 minút. Dobre, takže overíme si, skontrolujeme predtým, než o 5 minút príde. Máme tu list od Timmermansa, takže ste ho videli, ho si overíme. Videli ste to všetci. Dobre. Všetci ste ho videli. Kolegyne, kolegové, ďakujem vám eh, za vašu trpezlivosť. Pán Onidy je tu. Chcem pripomenúť 25. januára. Pán Timmermans napísal o protikorupčnej práci, ktorú vykonáva komisia Eh, lista, jeho máte všetci k dispozícii, ak ho nemáte, tak mi prosím naznačte. Ste dostali jednu kópiu v tomto liste. Ukázal na to, že pokračované zverejňovanie protikorupčných správ EÚ možno nie je najlepším spôsobom na postup. aj dôvody, ako viete, tak ja som opakovane vyzval komisiu, aby zverejnila druhú protikorupčnú správcu v roku 2016. Ste to bol dobrý nástroj. Požiadali sme pána Onidyho, aby prišiel medzi nás. A sme veľmi radi, že môžeme pohovoriť o týchto veciach. Ďakujem pekne členom nášho výboru, ktorí zotrval na tomto rokovaní. Takže pán Onidy, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne za príležitosť, ako aj úvod. Iste nájdeme iné možnosti, aby viac členov sa zúčastnilo tejto diskusie. Je to dôležitá téma. Myslím si, že je to oblasť, kde parlament tradične poskytoval veľkú podporu, pokiaľ ide o iniciatívy, ktoré komisia rozpracovala v posledných rokoch, pokiaľ ide o list pod predsedu komisie, to zdôrazňuje to, že je dôležité zamerať na protikorupčné aktivity, zvyšovať tlak a to zo širokého uhla pohľadu. A v zásade toto má byť aj výsledkom alebo dôkazom má byť aj toho, to, že sa vypracujú viaceré legislatívne akty, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. Má to mnohé dimenzie, ide tu o novú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, o zmrazení prostriedkov, vzájomné porozumenie o príkazoch na zmrazenie prostriedkov. Samozrejme, o tom chceme diskutovať aj s vami, pokiaľ ide o konfiškácie, ktoré nie sú viazané na odsúdenia. No a samozrejme je tu veľmi kvalitnú diskusiu ktorú vedieme, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov Európskej únie. A toto má mnohé prvky, nie je tu len o tú výročnú správu, ale ide tu aj o smernicu z minulého leta. Je tu aj pokrok, ktorý očakávam v tejto oblasti a samozrejme napokon ide aj pozitívne pozitívny vývoj, pokiaľ ide o úrad Európskeho prokurátora, čo súvisí s tou novou smernicou o PIF, teda v finančných záujmoch Európskej únie. No a samozrejme, mali sme pravidelne možnosť sa stretávať a vás informovať. Posledné stretnutie sa týkalo verejného obstarávania a celej tej práce, ktorá sa týka tej témy. Pokiaľ ide o novú diskusiu, o ktorej sa diskutuje, to súvisie s témami, na ktoré ste sa pravidelne zameriavali ochrana whistleblowerov, rozšírenie ich ochrany. Toto je veľmi dôležitá oblasť, kde zvažujeme rozličné alternatívy a čo skoro prídeme s konkrétnymi návrhmi. Pokiaľ ide o hodnotenie politik pre boj proti korupcii, a myslím si, že to je hlavný záujem vášho výboru dnes, najprv sa musím ospravedlniť, musím sa ospravedlniť mene našej inštitúcie. Možno bolo dobré pripraviť tú diskusiu s vami, pokiaľ ide o to, ako celé to zlepšiť. Okrem toho si myslím, že pokiaľ ide o prvú správu, ktorá bola zverejnená ešte v roku 2014, to bol výborný nástroj, ktorý vlastne nám umožnil spoločne skúmať opatrenia pre boj proti korupcii na úrovni členských štátov. To umožnilo to zlepšiť lepšie. Tu ide o posilnenie úsilia a zameranie sa na nedostatky. Samozrejme, pokiaľ ide o tieto nedostatky, je ich ešte množstvo. Takže skúsme trošku zmeniť ten prístup. Takže mm, sledovali sme tie diskusie o správe a v posledných troch rokoch sme mali možnosť zabezpečiť hlavné zlepšenia v rámci toho, ako vlastne hodnotiť metodológiu, indikátory, s ktorými sa pracuje, posilnenie kapacít ktoré máme, a to preto, aby sme sa mohli zamerať na konkrétne nedostatky. Potom ide o to, ako zapojiť členské štáty na rozličných úrovniach, pokiaľ ide o hľadanie náprav. Rozhodnutie, ktoré sa prijalo, v tom zmysle, že v tomto roku sa nemá predložiť správa, ale skôr sa má plne využiť cyklus semestra. To je vec, ktorá je veľmi inšpirovaná tou skutočnosťou, ktorá sa týka prechodu od procesu podávania správ do fázy širšieho uznávania. Myslím si, že to zamerať na to, kde sme najlepší a kde máme maximálne kapacity ovplyvniť zmeny. Ak budeme takto postupovať a to je ten najlepší nástroj, ktorý máme k dispozícii. Budeme zasvedčili zmenu, pokiaľ ide o úpravy tak ekonomické ako aj regulatórne. Toto je ten dôvod, prečo vlastne sa zameriavame na boj proti korupcii, prečo to je v semestri. Konec koncov februári ste už videli, že všetkých 28 členských štátov 20, jeden členský štát sa uberá nejakou inou cestou, 13 sa týka správa a vypracovajú sa tam prvky, ktoré sa týkajú boja proti korupcii, tam ide o tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska posilnenia kapacít, na to, aby sa dalo bojovať proti korupcii, No a 17. mája, čo veľmi skoro uvidíte, že toto sa pretaví do odporúčení pre jednotlivé štáty. Tieto odporúčania pre jednotlivé štáty si vyžadujú veľkú pozornosť a sú aj najlepšou možnosťou, ako zabezpečiť rýchle zlepšenia v dotknutých členských štátoch. Takže poprosím vás, aby pokiaľ ide o to rozhodnutie, že sa nevypracuje formálna správa, nevidíte to tak, že by sa nevenovala dostatočná pozornosť boja proti, boju proti korupcii, práve naopak. My to úsilie zvyšujeme, chceme sa zamerať na ten najefektívnejší nástroj, ktorý má zmeniť situáciu a to je vlastne, to je vlastne to, že to berieme veľmi vážne Nemení to to, že meníme prístup ako taký, pokiaľ je o analytický základ a pokiaľ ide o to naše hodnotenie. Tu aj naďalej budeme používať tie isté nástroje. Tie sa týkajú aj sietí, ktoré mám v dispozícii, siete korešpondentov členských štátov, ako aj siete expertov, ktorí zastupujú skutočne široké spektrum vrátane tých, ktorí pochádzajú z medzinárodných organizácií. A neznamená to, že by sme nejakým spôsobom menili náš prístup, pokiaľ ide o podporu opatrení, ktoré rozpracovávame, ktoré slúžia na to, aby sa podporili členské štáty, aby sa zlepšili, pokiaľ ide boj proti korupcii. No a toto samozrejme obsahuje určité prvky, ktoré sa týkajú finančnej podpory, pre všetkým pokiaľ je budovanie kapacít, a je tam aj tá rozsiahla práca ktorú sme vykonali v posledných rokoch, pokiaľ na, výmen najlepších postupov vo všeobecnosti. Takže pevne verím, že som tu priniesol určité prvky, ktoré sa týkajú samotného odôvodnenia, pokiaľ ide vlastne o ten postup práce, ktorý sa týka boja proti korupcie, pokiaľ ide o zakomponovanie do semestra, ja som vám poskytol určité prvky, ktoré sa týkajú tých skutočností, že určite nie je tu kontinuita. Je tu veľká kontinuita, a my momentálne už pracujeme na príprave ďalšej fázy semestra. Samozrejme, chceme rozpracovať veľmi dobrú základňu, ktorá zohľadňuje situáciu v členských štátoch. Um, Ďakujem pekne. Mm, už je štvrtok, štvrtok do obede. Máme tu menej členov. Pán Radev, pani Infeld, pán Čabor sa prihlásil do, slo- do diskusie a Silvi tiež. Výborne. Takže pán Radev, nech sa páči. Благодаря, господин председател. Уважа... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. chcel by som povedať, že je tu vyhlásenie komisie alebo oznámenie komisie v roku 2014, kde sa jasne spomína, že aj naďalej korupcia výzvou pre EÚ. Týka sa to všetkých členských štátov únie. A korupcia mala byť vysokou prioritou v rámci jednotlivých členských štátov. Keď svojho času sa predstavila tá správa pani, pani Malmström, ktorý skonštatovala, že nemusíme nejako explicitne hovoriť o tom, že sme potrebovali viac správ na to, aby sme odstránili korupciu. Tu mám niekoľko otázok. Tu ide o to, že ako je to s tou druhou správou, pokiaľ ide o boj proti korupcii, ako je to s celkovou stratégiou EÚ pre boj proti korupcii. Prečo teda, keď Európska komisia skonštatovala, že sa nachádza korupcia vo všetkých členských štátoch, EÚ. Prečo práve Bulharsko a Rumunsko sú monitorované? Európska komisia naďalej konštatuje, že nevypracuje druhú správu, ale pokiaľ ide o monitorovacie správy o, týkajúce sa Bulharska a Rumunsko, v tom sa pokračuje. Je to dvojitý štandard zo strany Európskej komisie alebo nie? Ďakujem pekne, teraz pani Intveld. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Onidimu. Nemám pochybnosti, že komisia nepolaví v úsilí, pokiaľ ide boj proti korupcii. S tým nemám žiaden problém. Akurát ma to veľmi sklamalo, že komisia sa rozhodla, že už nechce vypracovať správu. Totiž to tu vzniká ten dojem, že boj proti korupcii to je iba také administratívne na činnosť alebo úsilie, ktoré môžu zabezpečiť nejakí úradníci. A je to veľmi politická otázka. Malo by sa diskutovať o tom tu, v parlamente, na základe výročnej správy Európskej komisie. Nielen preto, lebo radi diskutujeme, ale aj preto, lebo sme zákonodarcovia. Takže my máme príjmať legislatívu, Takže nemôžeme súhlasiť s takým prístupom, že tam odsúhlaste a my dopracujeme zvyšok. Nie, nie, nie. Európska únia je politický, politická entita, politický subjekt, musíme takto postupovať. A potom to, že ste to zapracovali do európskeho semestra, v zásade to je dobrá vec. Ale to nestačí. Pokiaľ ide o korupciu, iba vplyv na hospodárstvo a financovanie, ale ako vlastne sme zažili a v rámci aktuálnych príkladov EÚ má zásadný dopad na demokraciu, právny štát a základné práva. A je tu úzke prepojenie medzi aktuálnymi hrozbami pre demokraciu, právny štát a ľudskými právami a korupciou. Takže nie je mi to jasné. Vy navrhujete predsa toľko správ, prečo práve táto by sa nemala. Takže by som chcel apelovať na Európsku komisiu, aby ste opätovne zvážili vaše rozhodnutie. A toto som povedať aj vám, pán predseda, my sme prijali návrh minulý rok, pokiaľ demokraciu, právny štát a základné práva, kde sme navrli, aby Európska komisia zhrnula všetky výročné alebo dvojročné správy. Do jednej je tam aj Justice Scoreboard, potom ide aj monitor pluralizmu médií, správa o, o základných právach, ale komisia odmietla e, našu ponuku a hovorila o tom, že to bolo neprimerané. Takže, pán predseda, to apelujem na vás. Ja viem asi, čo poviete, ale ide o to, že my ako Európsky parlament, my by sme mali zapracovať tú správu výročnú správu do širších súvislostí. Je tam správa o právnom štáte, potom sa tabulka spravodlivosti. Takže toto rozhodnutie nepredložiť túto správu o korupcii, to by sa malo zvrátiť. Pevne verím, že toto budete považovať za oficiálny návrh a že koordinátori sa tým budú zapodievať. Sofia, zodpoviem potom ale odpovedal by som samozrejme pozitívne áno, ale poviem tomu ešte viac potom. A teraz zostane slovo. Silvi, nech sa páči. Euh, no len veľmi stručne na záver. V tejto fáze, kde nevieme zaučiť tú najväčšiu účastnúša, ja mám taký pocit, možno si to vy nepovedali, možno by ste sa mohli vyjadriť k tejto otázke, takže hovoríme o plomeroch, tak ja mám pocit, že eh, ak správne to chápem, vy navrhujete v tejto správe alebo prejsť od správ k odporúčaniam by som chcel pár upresnení, e, ktoré súhlasia s tým, čo sa spýtala Sophie, čo sa týka časového príbehu, aký je program, mohli by ste to upresniť a ďalej, ako budete štruktúrovať dialog s Európskym parlamentom a Pán Horsice niečo. Síce pani Horsi niečo nášho výboru dostane v zmysle rokovacieho poriadku slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ja som členom výboru pre kontrolu rozpočtu. Chcel som sa vyjadriť tejto veľmi dôležitej téme. V každom prípade ďakujem pekne pánovi Onidy za to, že ste prišli medzi nás. Myslím si, že bolo by dobre asi o tom diskutovať s podpredsedom komisie Timmermansom, ale myslím si, že toto je skutočne veľmi zásadná otázka. Mám komentáre vlastne k takým dvom úrovniam, pokiaľ ide o to rozhodnutie, že by sa nemali pracovať tá správa o boji proti korupcii. Jedna vec je procedurálna a potom druhá vec sa týka obsahu. Pokiaľ tú procedurálnu otázku, tu ide o to, že myslím si, že aj ak budeme súhlasiť s rozhodnutím komisie, s čím ja ale nesúhlasím, aj v takomto prípade si myslím, že rozhodnutie sa nemá pokračovať v tejto, tejto činnosti. Myslím si, že si to vyžaduje dostatočnú diskusiu s zapojenými inštitúciami, pre všetkým s Európskym parlamentom a výborom KONT a LIBE, ktorý určite bol názor, že by sa malo pokračovať v týchto správach pre boj proti korupcii a ja som sklamaný skutočne, že sa v tomto nepokračuje. Pokiaľ ide o samotný obsah, mám tu istý problém. Súhlasím s tým, že semester je iste dobrý nástroj, pokiaľ ide o otázky korupcie, ako sa už vlastne hovorilo, toto nie je len čisto ekonomická otázka a e, semester nenúka dostatočné možnosti na zameranie ostatné prvky korupcie, pokiaľ ide o správy o boji proti korupcii. Tam ide o to, že je tam možnosť systematicky monitorovať situáciu v členských štátoch. Nemyslím si, že samotný semester to dokáže zabezpečiť. Potom ďalšia vec, pokiaľ ide o semester a posledné kolo, tak tam v zásade iba 9 z všetkých členských štátov sa týkali tieto opatrenia, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Takže neviem, či ostatné členské štáty sa nezvažovali, neposudovali alebo neboli súčasťou toho hodnotenia. A posledná otázka z mojej strany. Pokiaľ ide o prvú a poslednú správu pre boj proti korupcii, tam bola kritika, lebo tam bolo iba 28 kapitol a chýbala tam 29. kapitola, ktorá sa týka inštitúcií EÚ. Takže niečo tam chýbalo v správe, ale z hľadiska systematického prístupu bolo možné to zapracovať, avšak semester nám nenúka tú možnosť, aby sme sa zamerali na inštitúcie EÚ a myslím si, že to bude dôležité úsilie, aby sa dala posúdiť situácia, ktorá sa týka korupcie na úrovni inštitúcií EÚ. To sa nedá zabezpečiť iným spôsobom ako prostredníctvom nezávislej správy. Ďakujem. um, just in relation to... Nad, nadväznosti na to, čo ste povedali. Mali sme diskusiu e, s e, ministrom e, spravodlivosti Estonska nastupujú teda v rámci nadchádzajúceho predsedníctva a hovorili sme práve o tejto problematike a určite toto aj nastolím pri rokovaní s koordinátormi. Myslím si, že toto je aspekt boja proti korupcii, ktorý si zasluhuje e, pozornosť nášho výboru, aby som reagoval na to, čo povedala Sofie. Mali by sme veci prediskutovať s, pánim, s pánom Engelom, ktorý je spravodajcom a potom by sme mali e, túto vec rozobrať na úrovni koordinátorov. Ak by ste mohli, Sofie, niečo e, e, hodiť na, do takého konceptu návrhu a potom tým, od toho by sme sa odrazili e, v kruhu koordinátorov. Panonidy, určite vás nezaskočí, že ja hájim ten všeobecný názor, ktorý tu prezentovala pani Guillaume Intervelt. E, cieľom e, správy o boji proti korupcii je e, vlastne dozvedieť sa, vystúpi a možno aj prehodniť tú si tú štruktúru. Ako povedala pani Guillaume, radi by sme vedeli e, o, e, o, o tej obsahovej stránke, o tej časovej línii, jednoducho to, čo sme e, zatiaľ si vypočuli, nie je pre nás postačujúce. Snažím sa formulovať to posolstvo veľmi opatrne, to ste iste vycítili. A e, ja som vlastne e, veci dala aj na papier v tom liste. Nechcem vám teraz dohovárať, že E, v tom zmysle, že tie odporúčania musia mať obsah aj vlastne časový rozmer, e, aby skutočne sme mohli hovoriť o niečom, čo je správa o boji proti e, korupcii. Anna Gomez práve teraz dorazila, bola zrejme v inom výbore. Ja sa ospravedlňujem, ja som bola na rokovaní vo v prieskumnom výbore, ktorý sa venuje Panama Papers. Ja som e, e, písala podpredsedovi komisie Timmermansovi v tejto veci. Ja zásadne nesúhlasím s rozhodnutím komisie e, nepublikovať túto správu, alebo teda ani ju nevypracovať. V rámci odpovedí pána Timmermansa E, bol odkaz na európsky semester. No práve, práve v tom je problém. Vôbec to nie je v európskom semestri. E, my vieme, že európsky semester, tým sme sa zaoberali, ale tam nič nie je ohľadom boja proti organizovanému zločinu alebo korupcii. Predovšetkým aj kolegovia z ekonomického hospodárskeho výboru vlastne na to poukázali. Teda e, musíme mať túto pravidelnú správu. To je E, jednoducho to je nevyhnutné. A e, je to absolútne neakceptovateľné, že komisia sa rozhodla, e, že jednoducho ten záväzok, ktorý má vypracovať túto správu, nesplní. Pán Onidy, keby ste sa mohli vyjadriť, vyjadriť E, na niektoré veci aj písomnej podobe a teraz samozrejme máte priestor aj na ústnu reakciu. Ďakujem za vašu úprimnosť a za to, že ste e, e, boli veľmi vecmi určite budeme e, ďalej pracovať na tých e, právnych aspektoch ako ja. Pani Gomec, aby som zareagoval na vaše slova, viete, nejde tu o to, že hľadáme výhovorky pre nevypracovanie správy. Musíte to chápať, e, bolo prijaté rozhodnutie a a vlastne chceme vysvetliť logiku, argumenty, ktoré viedli k tomu rozhodnutiu. No ale samozrejme jedným dýchom dodávam, že budeme sa snažiť zabezpečiť vypracovanie tých tém, predloženie záverov k tým témam, tak ako bolo v minulosti, aj bez toho, aby sme vypracovávali takúto správu a nejak to podchytili v rámci toho semestra je tu jeden dôležitý aspekt e, a to, a to e, si dovolím vás v tom utvrdiť, že to systematické monitorovanie pokračuje. E, čiže my sme len presunuli z, z, sa z formy, z formátu správy do, a zakomponované to bolo, to bolo do toho mm, európskeho semestra. Bolo by skutočne veľmi dobre, pán predseda, aby sa to prebralo aj so sekretariatom v tom zmysle, aby sme mali priestor pravidelne vás informovať e, o tých aspektoch systematického monitorovania situácie v členských štátoch aj monitorovania E, toho úsilia, tých opatrení, ktoré príjmajú členské štáty a informácie o tom, ako my ich usmerňujeme v tomto snažení. A v reakcii na tú vašu druhú poznámku, samozrejme, tá problematika boja proti korupcii je veľmi široká, má to veľmi silný e, politický akcent a je, je e, dôležité hovoriť e, a mať e, diskusiu na politickej úrovni o tých mnohých rozmeroch boja proti korupcii. Ak nebudete spokojní s tými výstupmi z semestra v tejto oblasti, ak teda nebude to postačujúce pre tie vaše potreby, pretože do, chcete vlastne z toho ťažiť pri vypracovávaní svojho vlastnej, svojej vlastnej správy, tak bez pochyby bude budeme sa snažiť nájsť riešenie, eh, aby tá politická diskusia mohla byť na túto tému. Teda ešte raz e, zosumarizujem, my neutíchame v našom snažení dôraze na boji proti korupcii. My e, skutočne nehážeme do koša tú prácu, ktorá bola už odvedená v tejto oblasti. Len to robíme trošku inak 17. mája budú k dispozícii odporúčania zo strany komisií e, v kontexte e, odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. To je teda tá štruktúra toho európskeho semestra a veríme, že toto vám poslúži ako veľmi e, účinný nástroj. Ešte máme niekoľko minút. Dovolíte ešte tri doplňujúce otázky? pretože niektorí kolegovia e, trošku prišli neskôr, boli v iných výboroch. Prosím, aby tí, ktorí e, položia otázky, aby boli veľmi struční. Takže Eli? Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, bola som na inom zasadnutí, hovorí pani Šlen. Ja som samozrejme e, si nevypočula doterajšiu diskusiu, ale e, v, v mene skupiny INTE, ktorá má na starosti organizovaný zločin, integritu a boja proti korupcii. My sme boli nesmierne sklamaní z toho rozhodnutia, že nebude e, vydaná táto správa. A, a skutočne nemôžeme súhlasiť s týmto rozhodnutím, preto sa opýtam ako to bude vyzerať v tom európskom semestre, ako sa pracujeme k dostatočnému objemu informácií. Ako ste mohli pre Boha prijať takéto rozhodnutie napriek tomu, že ste vedeli, aký má na to názor EP a verejnosť? E, skutočne je potrebná takáto správa bolo za tým e, e, rozhodnutím nepublikovať e, určitá nevola, neochota členských štátov poskytnúť potrebné informácie, podeliť sa s vami o tieto informácie to by bolo skutočne zaražajúce, pokiaľ by komisia ustúpila a vlastne akceptovala tú nevôľu členských štátov ne, neinformovať o korupcii Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi dôležité, aby sme e, si uvedomili, že keď hovoríme o korupcii, e, tak hovoríme o veci, ktorá má E, dopad na všetko, všetko naše aktivity v EP, použitie európskych fondov, smerovanie Európy, investície do hospodárstva, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, jednoducho korupcia, Ehm, zasahuje do všetkých oblastí e, života a fungovania EÚ najsilnejší, najdôslednejší nástroj boja proti korupcii je transparentnosť. Pre, preto považujeme za problém, že takáto správa komisie nie je k dispozícii. E, e, e, my sme ochotní veriť, že nebude utichať vaše snaženie mm, bojovať proti korupcii, ale e, dnes tu nemáme politickú, politický diskurs, ale pointa je v tom, že potrebujeme informácie, e, e, potrebujeme nejaký prieskom, ktorý by bol pre nás veľmi užitočný pri e, um, z boja proti korupcii a určite by potom s radosťou siahli všetky výbory. Je e, odsudenia hodné, že takáto správa nie je predkladaná, nie je k dispozícii EP Sofy. Ja budem veľmi stručná, e, pretože kolega poukazol na tú najdôležitejšiu vec, pretože najhodnejšou, najsilnejšou zbraňou proti korupcii je transparentnosť. Ak dobrovoľne e, vlastne odstupuje oddelujeme od nástroja, ktorý prispieva práve k tej transparentnosti, tak je to, e, e, je to e, zvláštne a myslím si, že už by malo byť pre vás varovaním, že v tomto prípade veľmi neobvykle, pretože zväčša práve žiadame o to, aby menej a menej papierových správ sa vyrábalo, že v tomto prípade chceme túto správu. Európsky semester obsahuje e, e, odporúčania pre jednotlivé e, krajiny. Áno, fajn, ale to je niečo doplňujúce. Ja sa pýtam, ako chcete previazať prepojenie medzi výborom LIBE, ktorý je E, teda e, legislatívnym výborom a bojom proti, e, proti korupcii na úrovni iných inštitúcií. Už nehovoriac o tom, že na úrovni členských štátov, pretože týmto je oklieštená naša zákonodárna úloha a moc pokiaľ veci budete riešiť len v kontexte semestra, tak e, to znamená, že sa budete zaoberať len ekonomickým dopadom. A ako si opomeniete otázku demokracie, základných práv, e, princípov právneho štátu, teda veľmi rada by som vedela, e, ako sa komisia chce popasovať práve s hľadaním odpovedí na tieto otázky. Eh, pán predsedajúci Moraes. Eh, ja som presne o tomto chcel hovoriť. Eh, Vy stojiť pred, pred úlohou, že toto má byť predložené koordinátorov, takže ten európsky sem, semester bude sa týmto zaoberať a preto <laughs> pre nás sa stáva ten proces taký mm, ne, nezvládnutelný a, a, a taký neriaditeľný. A, a, a skutočne už len posledná veta, otázka kedy bolo rozhodnutie 2011 e, prijaté, to znamená zrušenia tejto správy. E, tá druhá pra, e, správa už, už bola v príprave a komisia zaplatila za, za dielo Price Waterhouse Coopers a komisia zrejme vynaložila nejaké prostriedky, ale napokon tá správa nebola vydaná, zverejnená, tak tieto otázky sa aj v písomnej písomnej podobe. Potrebujeme vaše záverečné slova, pokiaľ by ste chceli niečo dodať eh, na margo tých doplňujúcich otázok. Ja som zabudol na jednu eh, vec. Samozrejme, nie je tu nejaký dvojaký meter, ale Bulharsko a Rumunsko eh, podliehajú nejakej, nejakému špecifickému konaniu a súvisí to s e, určitými rozhodnutiami, ktoré boli prijaté v danom časopriestore, ale v rámci aktuálneho semestra všetky členské štáty sú e, podrobené e, takému, takej analýze a to znamená aj je zohľadňovaný finančný aspekt jeden z rečníkov e, poukázal na to, že nebol vzaný v úvahu, nebola vzaná v úvahu požiadavka parlamentu E, dovolím si s tým nesúhlasiť. My sme to všetko zohľadnili a rozhodnutie o integro- zintegrovaní všetkého do európskeho semestra, to sa nám teda zdalo ako e, najlepší spôsob naplnenia všetkých požiadaviek a e, vyprodukovania tých požadovaných výsledkov. My samozrejme si cítime úsilie vykonávané vo všetkých členských štátoch v boji proti korupcii. Nemali sme žiadnu polosprávu a kvázi správu. Máme veľa podkladov, to je pravda, s tým ďalej pracujeme a v spolupráci s vašim výborom nájdeme spôsob, ako vám to poskytnúť. Nechceme to skrývať a v kontexte diskusí s vašim výborom budeme sa snažiť e, riešenie e, a spôsob toho, aby ste sa zhostili vašej úlohy. E, dnes ste mi to opísali. Vieme, že sú ekonomické aspekty, k tým sa zaoberá hospodársky výbor, ale je celý rad ďalších rozmerov, ktorým sa vyvenujete, základné práva, otázka bezpečnosti do určitej miery, že e, vy naďalej budete na to pracovať. A chceme mať v tom podporiť e, samozrejme to, čo e, tu dnes odznelo, to postúpim príslušným zložkám v komisii Určite vám dodáme to, čo potrebujete, aby ste s tým naložili eh, spôsobom, ktorý potrebujete. Eh, záverom chcem eh, konštatovať poďakovanie za vysvetlenie tej vašej pozícii v, v dnešnej situácii, ale myslím si, že ste zároveň aj pochopili, ako stanovisko má náš výbor Máme očakávajúce teda odporúčania v rámci časovej línie. Ekon bude e, musieť postupovať v zmysle článku 54 a tak ďalej. Myslím, že je zrejme, aké je stanovisko našich členov, koordinátorov, že tá správa o boji e, správy o boja proti korupcii je správa, ktorá je potrebná žiaduca. Ja to vidím tak, že budem musieť opäť napísať podpredsedovi komisii Timmermansovi, kde opätovne budem prizvukovať náš postoj, náš názor. A práve aj vo svetle toho časového harmonogramu odporúčaní na to poukázali viacerí e, e, e, členovia výboru. Teda máme problémy s tým riešením. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa dostavili. A ďakujeme aj za to, že ste odprezentovali to vaše stanovisko. Takže určite z našej strany môžete očakávať nejaké nadvezujúce kroky. Nož a tým dámy a páni, sa dostávame k záveru nášho zasadnutia a pokiaľ nemáme nič v rámci bodu rôzne, 8. mája sa opäť stretneme, kde mám tie okuliare. Stretneme sa o tretej popoludní. Takže, dovidenia. Uvidíme sa v budúci týždeň.